So, colleagues, let... Takže, <clears throat> kolegovia, začnime e, s našim bežným programom. Najskôr by som e, vám chcela poskytnúť výsledky stretnutia koordinátorov. Viem, že toto je veľmi také rutinné, ale musíme to urobiť, takže zapnite si pasy, ideme. Všetky požiadavky na január a február boli brané do úvahy. Postupy v naliehavých prípadoch sa budú uplatňovať v petíciách 960, pokiaľ ide o budovanie šop- nákupného centra v Miláne. To sa bude deliť, e, riešiť v rámci naliehavých. Výročná správa za rok 2018 koordinátori brali, zobrali na vedomie rozhodnutie písomne e, sa to potvrdí plánovanie pre následujúci mesiac. Všetky požiadavky boli brané do úvahy, ale koordinátori sa zhodli, že rozhodnutie pokrytie o zvyšok programu sa príjme zvlášť v súlade s bežným postupom. Sekretária dostal mandát, aby zozbieral všetky petície a pripravil informácie pre ďalšie stretnutie koordinátorov, kde sa budú riešiť Hm, ďalšie otázky. Pokiaľ ide o sporné odporúčania, tie boli schválené formou, ktorú som navrhovala pre petície 507, 534 a 575 z roku 2018, petícia 457 a 458 z roku 2018 zostanú otvorené a budú sa robiť nadväzné kroky. 5, 2, 6 je priateľná a bola uzatvorená v bode B dve petície boli uzatvorené a ďalšie petície zostanú otvorené a budú urobené príslušné kroky, pokiaľ ide o vyšetrovaciu náštevy, prieskumné náštevy e, tak je tam program pre Valedorov a plán na zorganizovanie verejného vypočutia spoločne s ENVY a ITRE, pokiaľ ide o, o klimatické zmeny. Koordinátori boli vyzvaní, aby poskytli vstupy pre Európsky dvor auditorov 2020 eh, program pre príspevky je 16. januára. A viacero dokumentov sa týkalo informácií, EPP eh, v rovde rôzne nám informovalo, že chcú zorganizovať prieskumnú návštevu Baskicka Eh, voľby a petíciu 1525, eh, eh, pokiaľ ide o vraždy ETA. Chceli, aby to bolo v zápisnici a aj sa to tak stalo. Je najvyšší čas, aby sme privítali Linu Vosiliute a Jennifer Alsop Ide o prezentáciu, aktualizáciu 2018, teda štúdia e, vhodné na daný účel. Je to smernica o napomáhaní a kriminalizácii humanitárnej pomoci neregulárnym migrantom. Som veľmi rada, že vám môžem dať slovo na 20 minút. Myslím, že máte PowerPoint so sebou. Áno, už to tam je, takže môžeme začať. Ďakujem pekne. Ďakujem výboru eh, Pety za to, že si objednal túto štúdiu. Je mi veľkým potešením a s veľkým záujmom sme sa venovali týmto veciam podrobnejšie. V štúdii sme zistili, že kriminalizácia solidarity sa neobjavuje v právnom a politickom váku Existujú kontextuálne faktory, ktoré vedú, vedú k tejto kriminalizácii solidarity ľudí, ktorí pomáhajú utečencom a neregulárnym migrantom v celej Európskej únii. Jeden z týchto faktorov je veľkosť EÚ a národných e, zákonov o tom, čo je, čo nie je e, porušením zákonom a e, pašovaním migrantom. Ďalej je to naliehavý charakter boja proti pašovaniu migrantom, ktorý sa vlastne spája v mnohých mandátoch, v mojom, e, v trestnom práve, dokonca aj vojenský faktor je tam. Takže čo e, my robíme a za akým účelom, pokiaľ ide o pašovanie migrantov e, a čo je zločinom, by sa malo lepšie riešiť tradičnými trestnoprávnymi prostriedkami. Tretí faktor, unilateralizmus a nedostatok európskych riešení a solidarity. Boli sme sledkami toho, že odpovede posúvanie, presúvanie zodpovednosti na občianskú spoločnosť ostatných členských krajín alebo tretích krajín pre samotnú neschopnosť riešiť dlhodobé e, migračné problémy a azylové otázky v celej Európskej únii. A tu máme aj občianskú spoločnosť a aktérov, ktorí sú vlastne obetnými barankami takejto politiky. Teraz prejdeme všetky tieto rozličné faktory a prvý faktor je právne, právna vágnosť. Takisto je tu balík sprostredkovateľov a čo nie je zločinom. Článok samotný hovorí, že, že akákoľvek osoba, ktorá e, pomáha osobe, ktorá nie je štátnym príslušníkom e, danej krajiny alebo tranzitnej krajiny členského štátu, porušuje zákony e, daného štátu a môže byť postihovaná za pašovanie migrantov. bez nejakých ďalších požiadaviek finančných alebo materiálneho prospechu, čo je vlastne definícia OSN v článku 6 protokolu OSN proti pašovaniu migrantov. Jasne sme stanovili, že sa stane pašovanie migrantov sa stane zločinom v prípade, že je to robené za nejakým finančným alebo iným účelom. Viaceré členské krajiny toto ignorujú, aj keď e, tu nie sú nejaké trestné e, prípady. Máme iba 4 z 28 členských krajín, ktoré vyžadujú nejaký dôkaz, že pašeráci dostali peniaze alebo nejako inak profitovali z pašovania migrantov tým, že bol, poskytovali nejaké služby alebo podobne. Takže máme Nemecko, Írsko, Luxembursko a Portugalsko, ktoré um, vyčnievajú a konajú v súlade so štandardami OSN. Potom máme ďalšie ustanovenie ktoré posudzujú alebo hovorí, čo je trestné, pokiaľ ide o trvalý pobyt alebo teda pobyt, tu sa vyžaduje finančný zisk pre akékoľvek úmyselné asistovanie migrantom, aby mohli zostať v Európskej únii. Paradox je, že keď tzv. tranzitní migranti sa stávajú rezidentami, ako rozdeľovať tieto dve doložky? Takže finančný prínos vidíme, že 13 z 28 členských krajín ešte stále nevyžaduje nejaké finančný mm, prínos. aby postihovali takéto zločiny. A Posledná a najzaujímavejšia doložka sa týka toho, či humanitárne e, m, opatrenia sú odpovedou na tieto problémy. V, je na členskom štáte, či víme alebo nevíme humanitárnu pomoc z kriminalizácie. Potom tu vidíme, že toto bolo zosúladené s usmerneniami OSN, ako OSN chápe pašovanie migrantov a síce, že protokol by nemal vyžadovať od členských krajín, aby trestno právne postihovali skupiny, ktoré pašujú migrantov z charitatívnych alebo altruistických dôvodov. Nie sú tu explicitné výnimky, ale musí to byť nejaký dôvod, prečo sa tu zdôrazňuje finančná alebo nejaká materiál, finančný alebo materiálny prospech, aby e, to bolo posudzované ako zločin pašovania migrantov. Určité formy explicitných výnimiek sú v Belgicku, Grécku, Španielsku, Fínsku, Taliansku, Malte a e, v Spojenom kráľovstve. Avšak znovu sú tu medzery v týchto výnimkách a síce, že predovšetkým nie je to povinné. Po druhé, nevynímajú sa humanitárne pomoci a situácie, e, v, že ide o mm, miesto mm, priameho pobytu. Potom je to veľmi, e, veľmi úzky rozsah situácie, e, keď ide o otázku života a smrti, napríklad námorné právo medzinárodné námorné právo, kde je potrebné zachrániť, alebo je tu nejaká pozitívna povinnosť pre kohokoľvek, nejaké plavidlo na mori, zachrániť osoby, keď sú v ohrození života. A na záver, aj keď v niektorých prípadoch, e, ktoré som spomínala predtým, máme takéto formálne výnimky, e, e, dôjde k súdnym prípadom a postihom napriek tomu, že sú tu menované jasné výnimky. Takže otázka je, ako efektívne tieto postupy fungujú, alebo ako môžeme zabezpečiť ich lepšie, efektívnejšie fungovanie. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v e, Európe, a moja kolegyňa e, na to nadviaže, e, čerpáme inšpiráciu, pretože aj iná otázka tu bola, že v Európskej únii nie je jasné, alebo je ťažko nájsť definíciu toho, čo je humanitárna pomoc. Avšak keď idete do zahraničia, tak Európska únia má jasnú definíciu toho, čo predstavuje humanitárnu pomoc a existuje konsenzus na vysokej úrovni, eh, kde sa hovorí, že musí to byť cieľ, poskytnúť eh, urgentnú eh, reakciu, zachovať života, eh, znížiť utrpenie, zachovať ľudskú dôsobnosť v prípade, že vláda a miestni aktéry sú neschopní alebo nechcú konať. A v takýchto situáciách je pokryté ten aspekt naliehavej alebo krízovej situácie. Mohli by sme čerpať inšpiráciu z tejto definície. Po druhé, mali by sme sa vrátiť a čerpať inšpiráciu z deklarácie OSN o obrancoch ľudských práv a článok 12 veľmi jasne hovorí, že občianská spoločnosť a občania môžu byť proti štátnej politike e, právnymi a legálnymi nástrojmi, hlavne ak e, podporujú práva ostatných. Inými slovami, keď aktéry občianskej spoločnosti sa snažia brániť práva, ktoré, ktoré sú základnými ľudskými právami. Títo ľudia by nemali byť postihovaní alebo mali by považova- byť považovaní za obrancov ľudských práv. Aj keď niekedy to môže protirečiť cieľom migračnej politiky. a niektorým národným politikám, ktoré sú reštriktívne. Takže otázka je, či budeme potrebovať Sacharovú cenu v EÚ pre obrancov ľudských práv, ktorí podporujú za chartu základných práv v rámci EÚ. Európsky parlament e, bol veľmi hrdý, že podporuje ľudské práva, ale možno teraz e, nadišiel čas e, z dôvodu toho, čo sa deje, pozrieť sa aj dovnútra EÚ. Ďakujem, Lina. Dôvod, prečo sme aktualizovali predošlé štúdie, je čiastočne ten, že je tu rýchly vývoj od roku 2015 až 16, kedy sme ukončili našu prvú štúdiu a teda teraz sa veci dejú inak. Hodnotenie Európskej komisie našej predošlej štúdie aké opatrenia by sa mohli prijať, aby sa objasnila táto otázka ohľadom kriminalizácie humanitárnej pomoci, sa uznáva, že toto, je základné, toto sú základné práva európskych občanov. Je to dôležité pre záchranu životov migrantov a utečencov. Lina hovorila o niektorých z týchto tém. Vrátanie nedostatku právnej istoty a heterogénej implementácie v členských krajinách, ako aj sankcie, postihy boli sme sklamaní, e, keď sme videli, že hodnotenie nebralo do úvahy mnohé z dôkazov, ktoré sme poskytli a dôkazy, ktoré poskytli občanskí aktivisti a akademická obec predtým, kde sa um, teda ukazuje, že je tu veľa dôkazov preto sme, čiastočne preto sme chceli aktualizovať túto štúdiu a skutočne tieto dôkazy e, m, mm, zdôrazniť. Dôležitý vývoj, ktorý nastal vrátanie zhoršenia a šírenia kriminalizácie humanitárnej pomoci v európskych krajinách. Tiež sme identifikovali túto spoločnú dynamiku, že to, čo Často začína ako podozrenie, napríklad e, si e, napríklad e, vyšetrovateľ Kmeno Zúkaru v Taliansku hovoril o mm, taxíkoch, viedlo to k disciplinárnym opatreniam voči mimovládkam v Taliansku, ktorí porušili etický kódex prípady zastrašovania, obťažovania aktérov v humanitárnej oblasti. V niektorých prípadoch e, sa im skonfiškovali aj plavidlá. E, nemecká mimovládna organizácia, ktorá zachraňuje životy na mori, e, je bola skonfiškovala losť, loď líbyskou pobrežnou hliadkou, ktorá konala ako bolo to financované európskymi e, krajinami a tiež to boli prípady e, ďalších vyšetrovaní. A myslím si, že jedna z najdôležitejších vecí, ktorú musíme zdôrazniť, je tá, že Európska komisia nám povedala, že nemáme potrebné dáta, aby sme teda mnohí humanitárni aktéry sa dostali do väzenia v celej Európe. v našom výskume bolo dôležité to, že justičné a fiskálne obťažovanie má dopad sám o sebe, keď je to e, zamerané na obrancov ľudských praní, formálne postupy. Samala Ledin ktorého sme mali to privilegium, e, že sme s ním spolupracovali, bol zatknutý v kontexte jeho záchranných operácií na mori. A samozrejme za to bol uväznený a nemohol celý rok opustiť teritorium, kde bol zadržaný. Takže tu ide aj o jeho základné práva ako občana. Je to v podstate forma e, súdneho zastrašovania samozrejme vrátane toho odsudzujúceho rozsudku. Takže chceli by sme iba podčiarknúť, že tento kontext je širší než len ten pohľad samotných čísel. A samozrejme je to aj spôsob, akým si sú obrancovia ľudských práv zastrašovaní v iných krajinách, aj v svetle toho, čo sa deje v Európe. Ďalší bod zdôrazňuje, že nevedieme iba záchranárske operácie na mori, ktoré sú samozrejme dôležitou súčasťou, eh, pretože Stredomorie je v súčasnosti najnebezpečnejší eh, najnebezpečnejšia morská plavba pre migrantov na svete, ale samozrejme sústredujeme sa aj na záchranu na zemi. Toto je, eh, toto je 3 km odtiaľto kde sme eh, videli eh, konfiškácie napríklad eh, spacákov, ktorí rozdávali záchranári a dobrovoľníci, zničenie dočasného provizorného bývania a samozrejme zavedenie nových právomocí vstupu do obydlí, respektíve domovov za účelom kontroly, či sa tam neskrývajú príslušníci tretich štátov Takže pokiaľ ste 37 500 e, členov e, bruselskej platforme, ktorí sa zaujímajú pomoc migrantom v tomto meste a keď niekomu poskutnete prenocovanie, e, napríklad dopušťate sa s tým trestného činu prevádzačstva, skrývania a samozrejme, spomínala som e, toto fiškálne a súdne zastrašovanie. Toto je dobrý príklad z Maďarska. E, videli sme, že sa tieto tendencie neustále zru, e, zhoršujú. V roku 2013, kedy sa Fidesovská vláda už dostala k moci, už vtedy zastrašovali mimovládne organizácie. Je to tzv. tzv. efekt trojského kona, konia, Eh, je to vlastne retorika, ktorá tvrdí, že eh, mimovládne organizácie sú iba nástrojom, akým spôsobom doviesť eh, migrantov do danej krajiny. A v roku 2017 bol schválený v Maďarsku zákon o registrácii mimovládnych organizácií, ktoré dostávajú a požívajú zahraničné financovanie a samozrejme tie Eh, ktoré aj podporujú eh, migrantov, musia platiť 25-percentnú DAS, zvlášť tie, ktoré dostávajú peniazy z AMEFu, eh, ktoré sú členom Európskej siete a Európskeho finančného mechanizmu. Toto je bezprecedentný príklad, ktoré, ktorý nemá obdobu v Európe. A chcel by som povedať, že v súčasnosti Aquarius je súčasnou, súčasnosti jedinou záchranárskou loďou, ktorá funguje v Stredomorí a neustále čeli jeho posádka e, novým obvineniam, ako napríklad to, že nelegálnym spôsobom vyhadzuje odpad. Takže to nie sú iba obvinenia e, e, tohto druhu, ale napríklad aj to, že porušujú legislatívu o prevádzačstve, a v Taliansku sa dokonca používa na týchto ľudí zákony o boji proti mafii Jedným z následkov v súčasnosti je to, že napriek tomu, že Európska komisia tvrdí, že počet úmrtí migrantov, ktorí prichádzajú do Európy v absolútnych číslach klesá, avšak pravdepodobnosť úmrtia je väčšia, vyššia. Je tu šanca 1 ku 18, že zahyniete, keď sa budete snažiť eh, prekročiť Stredozemné more. Samozrejme, sú tu aj prípady e, zamedzenia prístupu alebo samotné únosy záchranárskych plavidel. Napriek tomu je tu obrovská mobilizácia e, občanov a máme mandát jednať. Toto sú niektoré z organizácií naprieč Európou, ktoré e, toto podporujú a naši kolegovia budú sa k tomu ešte vyjadrovať. To sú tí, ktorí predložili petíciu parlamentu a je to čoraz väčší počet európskych občanov, ktorí to vnímajú ako zasadzovanie sa za ich e, základné práva. Toto je e, boj aj za naše práva ako európskych občanov. Je to právo na preukazovanie solidarity. A pokiaľ v tomto zlyháme niektoré z dopadov, je, že budeme iba mrhať prostriedkami, namiesto toho, aby sme ich venovali na prenasledovanie skutočných e, zločincov, skutočných kriminálnych operácií. Namiesto toho prenasledujeme záchranárov. A naozaj sa musíme zamyslieť o tom, aký to má dopad na dôveru e, spoločnosti. A ešte by som poprosila Elinu, aby uviedla niektoré odporúčania. Prvým odporúčaním, čo by nemalo byť kriminalizované, e, vidíme, že potrebujeme e, vyňať humanitárnych aktérov spôsobnosti e, smernice o prevádzačstve. Občianská spoločnosť, ktorá prejavuje solidaritu E, s utečencami a migrantami a samotní aj migranti a utečenci musia byť predstavovať výnimku, e, pretože máme príklady vysloveného prenasledovania e, a aj obvinení. A takisto musíme monitorovať, akým spôsobom sa táto legislatíva monitoruje. Samozrejme, e, mať e, iba doložku nie je dostatočné a vypočuli sme si dnes európsku ombudsmanku a ombudsmanka by mohla monitorovať, aké sú dopady na ľudské práva, keď e, európske agentúry využívajú verejné peniaze na e, operácie, ktoré majú ísť proti prevádzačstvu a proti pašeráctvu. Akým spôsobom to dopadá na ľudské práva? E, naozaj, a aké sú výsledky? Naozaj sa nám podarilo rozložiť zločinecké skupiny alebo nie? Musíme mať naozaj hĺbkové posúdenie A máme tu napríklad pre, Centrum proti pre, boja proti prevádzačstvu a musíme sa pozrieť na to, čo sa im vlastne podarilo dosiahnuť. A ďalšia, a ďalším sprostriedkom je, že musíme sledovať aký je, aká je tu, aké je tu nastavenie hraníc medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a mimovládnymi organizáciami. Samozrejme, malo by byť vydané aj akési usmernenie pre policajtov, ktoré by objasňovali tento mandát a to, akým spôsobom ho možno implementovať. A to samozrejme zosúľadiť s nezávislým monitorovaním a samozrejme vo svetle prebiehajúcich prípadov kriminalizácie, eh, ktoré sú veľmi spolitizované E, prípady, ako napríklad e, prípad plavidla Aquarius. Samozrejme, e, potrebujeme uznesenia, akú Európsky parlament prijal v prípade väzení CIA a potrebujeme aj podobnú legislatívu za to, že záchranárske plavidlá sú jednoducho považované za prevádzacké plavidlá a za to, že znečistujú oceány. Potrebujeme takisto aj súbor odporúčaní, aby sme mali dlhodobý prístup e, k migrácii a záležitostiam azylu. Aby som opätovne začala a zdôraznila, potrebujeme humanitárne víza, ktorý navrhuje E, Európsky parlament, ktorým by sa vytvorili bezpečné kanály na migráciu a mali by sme mať e, proaktívne záchranárske misie. A zdá sa, že pre E, profesionálni záchranári vedia, ako majú zachraňovať ľudí. Avšak toto je politická záležitosť. Čo potom urobiť s ľuďmi, ktorí sú zachránení, kde ich možno e, vylodiť, kde ich možno vysadiť, bez toho, aby bol človek prenasledovaný e, za záchranu života. Navrhovali by sme preto, aby všetci zachránení ľudia prostredníctvom EU záchranárskych misií by mali byť súčasťou relokačnej schémy. A samozrejme je tu ešte množstvo ďalších odporúčaní, e, ktoré sú súčasťou našich, e, našej správy. Ďakujeme veľmi pekne vám obom. Také prvé zamyslenie, než dám slovo komisii, je tu otázka, e, čo sú vlastne tie humanitárne hodnoty Myslím si, že svet prichádza o svoj význam, keď toto dovolíme. Toto je mrazivá situácia a jedno je absolútne isté, že naše deti a naše vnúci nám to budú dávať za vinu. Ako jednotlivcom, ako inštitúciám, ako členským štátom, ako jednotlivým úradníkom. Budú sa nás pýtať, čo ste urobili, aby sa toto nedialo tá vina bude naša, moja, vaša a všetkých ostatných. Toto je naozaj mrazivý moment e, práve v tejto miestnosti výboru. A ja sa hambím, že toto sa deje v našich členských štátoch. E, ja v súčasnosti teraz e, som si prečíta, prečítal článok o tom, čo sa stalo v Taliansku včera. Je to absolútne šokujúce, že lekári bez hraníc že tí sú vystavení riziku za to, že e, uskutočňujú záchranárske operácie na mori. Sú pred nimi zatvárané prístavy. Je tu aj e, séria útokov, ktorá sa snaží kriminalizovať záchranárov na mori. A tu sa nám zdá, že humanitná solidarita, humanitné kroky absolútne E, strácajú svoj význam. Zaujímalo by ma, ako to komisia chce obhájiť. Tak nech sa páči, komisia, máte slovo. Thank you, Mrs. Chair. Um, I would like to first... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. V prvom rade by som sa chcela poďakovať dvom výskumníčkam za veľmi komplexnú prezentáciu. Nebudem komentovať e, obsah, e, pretože ten nám bol poskytnutý dnes. Avšak, ak by ste mi dovolili, poskytla by som moje prvotné pripomienky. Tá prvá pripomienka je, že takýto vstup je veľmi kľúčový, pretože je v absolútne súlade pri opätovnom hodnotení Mali sme nedostatočné dôsled, dôkazy, keď sme, keď sme sa snažili zjednodušiť legislatívu v týchto prípadoch. Poznamenala som si, že súhlasíme v mnohých bodoch, respektíve v niektorých bodoch. Tým prvým bodom je to, čo povedala pani Tera. A to je koncepčná jednoznačnosť, ktorú potrebujeme, aby sme si povedali, čo je prevádzačstvo, čo je humanitárny zákrok a myslím si, že aj dnešné stretnutie nám poskytne tak potrebné usmernenie po vypočutí si jednotlivých aktérov. Takisto som rada, že ste spomenuli záležitosť humanitárnych doložiek, ktoré sú záležitosti, ktoré stále existujú v niektorých členských štátoch. A samozrejme, máme takisto informácie o niektorých prenasledovaniach, respektíve obvineniach, ktoré boli jedným z prvkov, kde si musíme položiť otázku, či je to naozaj legislatívny nástroj, ktorý môže zamedziť takýmto stíhaniam a odpovedie, že nie, nie nemáme na to legislatívny prostriedok. A ďakujem vám aj za tú myšlienku, aby sme boli e, koncepčne zrozumiteľní. Myslím si, že potrebujeme na toto neustále poukazovať. E, humanitárna pomoc e, nezahrania iba záchranárstvo na mori, Avšak sú tu veľmi rôznorodé situácie, ktoré fungujú v veľmi rôznorodých právnych rámcoch. A potom, v neposlednom rade, to, čo by som chcela zdôrazniť ako posledné, v podobnom duchu, ako ste to povedali vy, je, že sa musíme zamyslieť nad tým, čo sa deje v súčasnosti Videli sme ďalšie svedectvo. Samozrejme nebudem hodnotiť, či e, toto stíhanie je e, podložené alebo nie, ale proti týmto mimovládnym organizáciám. V tomto prípade e, toto prenasledovanie, respektíve stíhanie sa nerealizovalo na základe zákonov proti prevádzačstvu, ale zákonov o odpade. Ale samozrejme tento kontext je oveľa širší než legislatívny aspekt a jeho možná revízia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Možno niektorí z vás si nepamätajú, že my sme si vyžiadali pôvodnú e, štúdiu v roku 2016 a potom komisia prehodnotila smernica ale rozhodla sa nepristúpiť k reforme v tom čase. A tu je otázka, že prečo? Prečo e, sme sa nepozreli na detaily, aby sme zabezpečili, že tu bude právna istota, ktorá by samozrejme upravila znenie smernice na dnešnú dobu. A v tomto mi stále chýba odpoveď komisie. A preto z tohto dôvodu e, tu máme politické oddelenie C, ktoré bude aktualizovať túto štúdiu a ktorá nám poskytne lepšiu muníciu na to, aby komisia aktualizovala a novelizovala túto smernicu náležitým spôsobom, aby slúžila svojmu účelu. Ďakujeme veľmi pekne e, vám za vašu aktualizáciu a za nové informácie. A mne si, že už viacerí z nás tejto miestnosti vrátane mňa, my by sme boli všetci odsúdení, stíhaní za to, že sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebovali. Pretože ja som mala takýchto ľudí v mojom dome pred niekoľkými rokmi. Nie, teraz nemusíte už volať políciu. Avšak toto je obracanie ľudských bytostí na stroje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja musím odísť na ďalšie stretnutie za 10 minút. V prvom rade ďakujem, ďakujem veľmi pekne za to, že sme to veľmi jasne pomenovali. Musíme povedať, že tí, ktorí sú afrického pôvodu tí, ktorí majú srdce, myslia si, nemožno, nemožno základné hodnoty zaškatulkovať vyslovene do zákona. A v tom prípade môžete riskovať to, že budete stíhaní. Pamätám si, že keď som bola mladá, tak toto nám vštepovali. Že každá jedna loď mala povinnosť pomôcť stroskotancom, ľuďom, ktorí to potrebovali. A to som sa naučila za mladí a ja som z Dánska, my sme tam zachraňovali e, Židov na ceste do Švédska. Samozrejme, bolo nesmierne aj finančne náročné zachrániť tohto ľudí v pravom slova zmysle, lebo potom, čo sme ich vyťahli z mora, museli byť ešte prevezení do Švédska a takže v podstate my sme boli tými prevádzačmi, my sme boli tými pašerákmi. A chcela by som povedať jednu vec, Cecília. Ja samozrejme nechcem ospravedlňovať Talianov za všetko. Avšak nedostatok solidarity v Európe, ktoré zdôrazňujeme aj v našej správe predloženej rade, tento nedostatok solidarity zo, nie zo všetkých e, krajín, ale napríklad aj zo strany mojej krajiny, prijať svoj diel je samozrejme súčasťou tohto problému. A to nesmieme, na to nesmieme zabúdať. A spôsob, ktorým sa teraz e, Taliani správajú, je toho iba dôsledkom. Ale myslím si, že musíme hovoriť veľmi jasným jazykom, a e, aby sme podčiarkli tie základné hodnoty. Musíme mať na zreteli tú ľudskú perspektívu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Margaret. A ďakujem vám obom. E, samozrejme, chceme mať e, dostatočné dôvody, aby sme sa mohli k vašej správe vrátiť. K tento, tento bod musíme teda ukončiť a musíme sa presunúť na ďalší bod v našej agende ale teraz e, sa zhlboka nadýchnime. Ja som v stave úplného šoku e, kvôli tomu, na čo ste poukázali. Vidíme v Európe, že stále sú v, e, v Európskej únii členské štáty, ktoré neustále prerážajú dno, čo sa týka tohto. A teraz prejdeme na ďalší bod, ktorý je, ktorou je petícia 1247 a budeme pokračovať v tej istej téme. Predkladateľ eh, K petície pani Paula Schmidt poraz, petícia 1247 a dávam vám slovo na 5 minút. Ďakujem veľmi pekne pani Wikstrom, ďakujem veľmi pekne v mene výboru eh, Pety, že sa na vás obraciam znovu Bolo tu obvinenie troch požiarníkov, ktorí boli vyhlásení nekoniec za nevinných. Ale chcela by som e, poukázať na prípravy Šona Bindera a pani Mardiny, ktorí sú v skutočnosti v Grécku e, vo väznici s vysokou bezpečnosťou obvinení z prevádzačstva. A samozrejme, sestra jedných z nich e, je zároveň aj vyslankyňou dobrej vôle OSN. A tieto obvinenia sú čoraz vážnejšie, takže tento problém je čoraz horší a horší. A teraz by som mohla e, predniesť svoju prezentáciu, ktorá nás bude sprevádzať mojim príspevkom. <laughs> Už mám iba 4 minúta. E, ospravedlňujem sa, ak budem hovoriť e, príliš rýchlo kvôli tlmočníkom. Now, are we the committee fit for purpose this afternoon? <laughs> Otázka je, či sme na to my pripravení ako výbor. Do you think you could start, probably? Môžete teda začať? Ale myslím si, že by bolo dobré, aby aj ostatní videli, o čom to vlastne vidím, hovoríme v tej prezentácii. Koľko času potrebujú technici? Jednu minútku? Ospravedlňujem sa. Meanwhile, could you give me again... Medzičasom môžete mi dať e, to meno Sara Mardini. Ona je sírskou utečenkyňou a e, bola známa pred niekoľkými rokmi, e, pretože plávala so svojou sestrou z Turecka do Grécka a plavila sa loďou spolu s ľuďmi, s ostatnými otečencami. Tá loď sa prevrátila a 17 ľudí, ktorí vôbec nevedelo, ako plávať a dvaja z nich však boli profesionálni plavci. Títo plávali 8 hodín a tlačili potápajúcu sa loď smerom ku gréckým brehom. Bol, stali sa veľmi známymi. Jedn, Jedna z nich sa stala veľvyslankyňou dobrej vôle OSN. Bol, zúčastnili sa aj na Olympiáde a boli angažovaní e, v, práve v tejto e, humanitárnej kríze. A teraz čelia 15 rokom vo, väzenia, vo, vo väzení s vysokým stupňom strášenia a ich situácia je čoraz horšia a horšia, pretože financovanie je ohrozené a myslím si, že teraz je tu sedem humanitárnych pracovníkov, ktorí sú ďalej angažovaní v tomto prípade. A traja španielskí požiarníci. Situácia sa čoraz zhoršuje a profesionáli, rovnako aj občia, európsky občania, ktorí preukazujú solidaritu. Kvôli tomu, že pomáhali ľuďom v kríze. A toto je čoraz komplexnejšie. Prenasledovanie a obvinenia sú čoraz kritickejšie sú v preventívnej väzbe a preventívne zadržaní až do súdu. Make sure... Mohli by ste napísať tie mená, a v ktorom väzení je, odkedy a to všetko. A potom mi prosím dajte e, tu ten lístok. Dobre. Takže Sara Mardini a Sean Binder. Ale nie sú jediní. Áno, predsednička, ale Chcela by som tam teoreticky možno aj navštíviť to väzenie. Takže môžeme tie priesvitky teraz odpredmietať. Je to len 5, keďže som mala iba 5 minút, ale myslím si, že sú veľmi užitočné pre tých, ktorí sa zúčastňujú, aby teda pochopili, čo sa deje v tej súdnej sieni. A zdá sa, že máme technický problém, nedá sa to ale vy viete sa naozaj veľmi elokventne vyjadrovať, takže nech sa páči. Keby som mala nejakú nádej, že sa to napraví... Nie, nemáme čas. No, bude to komplikovanejšie bez tých eh, slajdov. No. Ja som veľmi rada, že... Teda ja vám veľmi rada pošlem prezentáciu aj mailom aby ste si to mohli pozrieť. Ja to ani nemám tu pred sebou. Ehm, hlavne išlo o to, že po týchto dvoch rokoch sa naozaj stalo veľa vecí. To posúdenie Refit komisie je veľkým sklamaním, pretože to Takže. No a poslanci to majú, takže to je super. Hlavný bod je, že všetci zainteresovaní na tejto téme, čiže právnici, obhajcovia, pred súdom výskumníci, mimovládky, aj OSN v roku 2018, komisia, agentúra pre základné práva, všetci aktivisti sa zhodnú na tom, že je dôležité zmeniť článok 1.2 toho facilitačného balíka, pretože je to porušenie charta, charty EÚ základných práv, ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Oh, super. Takže to je jedna zo sestier Savy, ktorá žiada že všetci sa zhodia a odporúčajú tú zmenu, pretože táto, toto konkrétne ustanovenie porušuje chartu Takže Refit, eh, prehodnotenie veľmi veľkým sklamaním, nemajú dáta, neviem ako robili výskum. No a nie je tam dosť prípadov kriminalizácie humanitárnej pomoci. Myslia si, že tento balík neefektívny a účinný, najmä pokiaľ ide o rozlišovanie medzi e, kriminálnym napomáhaním a humanitárnou pomocou. To je tu kľúčové. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, že aj členské štáty, tých 7 členských štátov, ktoré transponujú smernicu do národnej legislatívy, aj v týchto prípadoch, v týchto krajinách eh, prokurátori našli spôsoby, ako eh, vlastne riešiť tú kriminalizáciu. Nie je to teda bezpečné. A komisia priznáva, že je tu riziko, ako ste spomínali, um, zachovať tú súčasnú formu a myslím si, že je to škandálozne. A ako právnička môžem povedať, že komisia vlastne hovorí, že je tu riziko kriminalizácie za poskytovanie humanitárnej e, pomoci, ktoré treba brať vážne, ale e, nezdá sa to byť tak veľmi prepojené na právny rámec, čo je podľa mňa nedostatočné poznanie postupov správnom systéme, mimovládky, spoločnosť, výskum, e, právnici. My sme identifikovali viac než 80 prípadov kriminalizácie európskych občanov, ktorí pomáhajú nelegálnym e, uchádzačom o medzinárodnú ochranu. A kľúčové e, sú príručky, uznesenia, etický kódex a všetko to je fajn, že to človek má, je fajn, že to robíte. Ďakujem za uznesenie za augusta 2018, ale nie je to právne záväzné. Takže ak to nie je právne záväzné, tak sudcovia to nemôžu uplatňovať vo konaniach, pretože ako viete, v systéme trestnej spravodlivosti a právneho štátu sudcovia uplatňujú iba pozitívnu, pozitívne právo spolu s dôkazmi. Čo sa s tým dá robiť? Je to vaša zodpovednosť článok 214 zmluva o fungovaní EÚ. Európsky parlament vytvorí rámec humanitárnej ak- humanitárnej akcii a tie sa budú realizovať v mysle medzinárodného práva. A myslím si, že ešte viac kľúčové je tento týždeň, keď oslavujeme 70 rokov ľudských práv, je článok 2 zmluvy o EÚ, kde sa uvádza, že Únia sa zaklada na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti najmä právneho štátu, rešpektu právny, ľudských práv, spravodlivosti a solidarity. Čiže e, pozrieme sa na články 1 2, tam sa členské štáty môžu rozhodnúť o o uvalení sankcií, tam by malo byť šel to tvrdíme. Eh, aby tu bola národná legislatíva, ktorá bude v súlade s ľudskými právami a medzinárodným humanitárnym právom. Ďakujem pekne. Ja vám pekne ďakujem, hovorí predsednička. Myslím si, že je to eh, kľúčové táto malá zmena. Bude zaujímavé vypočuť si teraz predstaviteľov komisie. Marie Le nech sa páči, máte slovo. Najmä toto tie klauzuly Shell a May. Ďakujem. A ďakujem predkladateľke petície. Ďakujem za prezentáciu. Veľmi rada počujem, že vaši klienti boli oslobodení. A mrzí ma teda o týchto, no- keď počujem o týchto nových prípadoch, ale opakujem, že my neustále mm, sa tomu venujeme. A všetky tieto prípady a usvedčenia, o ktorých hovoríte, týchto 80 prípadov, to je kľúčové preskúmať ich, ak nám unikli ak sme dostatočne dobre to nenaštudovali, ehm, tieto informácie budú kľúčové od minulého razu, čo sme sa stretli. Pozícia komisie sa nezmenila. Takže nebudem opakovať, čo už zaznelo, okrem teda toho, že neustále pripomíname že legislatíva EÚ nechce kriminalizovať humanitárnu pomoc žiadnym spôsobom. Sme v neustálom kontakte so všetkými zainteresovanými, lebo uzavretie RIFID bolo také, že nie je dosť dôkazov na legislatívnu revíziu Jasne sa uvedlo, že je tam, e, sú tam aj možné rizika kriminalizácie. A opäť e, Môže tam byť nejaké pomilené stíhanie, nezaložené na televízii. Môžeme o tom neskôr ďalej diskutovať. Takže v tomto hodnotení Refit e, sme sa zaviazali, že sa budeme ďalej venovať zainteresovaným subjektom, aby sme teda preskúmali, ako to môžeme posunúť ďalej na všetkých úrovniach. Ehm, mali sme stretnutie so všetkými hlavnými mimovládkami minulý rok, teda ešte v maji tohto roku. A máme tam nejaké aktualizácie. Jeden z návrhov bol ponúknuť platformu IT všetkým zainteresovaným mimovládkam, aby sa otvoril proces ďalším mimovládkam, ktorí by mohli mať záujem. E, čiže bude to otvorené, aby sme im dali túto IT platformu, kde by mohla byť aj sekcia pre členské štáty. A každý by mohol vlastne získať tie potrebné informácie, dôkazy, ktoré nám ešte chýbajú. No a zatiaľ sme nedostali žiadne pozitívne odpovede, ale opakujem naše pozvanie e, v tomto rámci. Takisto sme sa stretli so zástupcami Eurojustu, ktorí majú na to, teda bolo tam špeciálne zasadnutie so špecializovanými prokurátormi, pokiaľ ide o pašovanie migrantov, bolo to v roku 2018, opäť sme to nadniesli Zdieľali to aj prokurátori. Eurojust sa zamýšľa nad tým mm, vytvorením nejakej task force. A napokon ešte chcem upriamiť pozornosť na nedávnu e, notu, ktorú vyprodukovala FRA. Všetky dôkazy súvisiace s potenciálnymi prípadmi a skutočnými prípadmi a kriminalizácie v širšom slova zmysle všetko, čo sa týka e, záchranných e, operácií v Stredozemnom mori. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem. A teda, pokiaľ ide o tú klauzulu shell alebo may, nie je odpoveď? Dobre. Mm, teraz slovo dostane Soledka, aby som druhý Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V prvom rade chcem poďakovať predkladateľke petície za to, že predložila túto petíciu. E, našťastie môžeme povedať, že tých 5 požiarníkov bolo oslobodených. Bol to veľký boj, ktorý viedol teda k tomu. Bolo to, bolo to veľké šťastie. Máme tu ale právnu neistotu. Komisia hovorila o tom, že si nemyslí, že je tu nejaký problém, že je to skôr problém výkladu právnej situácie. A musíme tu nájsť nejaké riešenie, aby nedošlo ku kriminalizácii humanitárnej pomoci. Ak sú nejaké pochybnosti pri výklade, tak tak eh, by sa na to malo aj niečo zmeniť. Alebo by tu mohol byť iný sankčný mechanizmus predložený. A niečo nie je jasné teda. Táto smernica má vôbec dostatoč potrebnú právnu istotu alebo nie? Ak nie, tak treba to nejako riešiť. No a najmä čo sa týka týchto prípadov, tie sú naozaj veľmi závažné a naozaj e, sa tým zaoberáme aj v každodennom živote. Takže bolo by dôležité, aby komisia o, vyrobila, vytvorila správu o tejto interpretácii práva, aby sa tá smernica naozaj mohla dodržiavať. Ach. Predloží sa teda tiež k tomu správa, že čo je vhodné meniť tú smernicu, či sa tie mechanizmy dobre interpretujú, ak teda sa neplánuje zmena smernice. Ďakujem. Ďakujem Soledad, Angela, Malena a Beatrice. Vy ste sa prihlásili dobre, takže vy potom po Angele. Gracias, Cecilia. Yo... Ďakujem pekne. Cecilia. Pri predošlom bode ombudsmanky sme hovorili o dôveryhodnosti a povedali sme aj to, že občania musia podporovať úniu a my potrebujeme mať seriózne dôvody. Takže sa mm, tu hovorilo o tom, že či sme sa už stali strojmi, ale osoby teda nie sú zachraňované, ktoré sú ohrozované smrťou a to je vražda týchto osôb, ak sa im nepomôže. No a potom, či ide o kriminalizáciu osôb, ktoré majú svedomie a pomáhajú týmto ľuďom. Myslím si, že Európska únia vo svojich, teda ne, neplní si svoje medzinárodné záväzky a aj medzinárodné námorné právo. Aj tu je rozpor. Naozaj je to rozpor aj s chartou základných práv EÚ. Takže vidíme aj to, že aké politiky tu realizujeme. Musíme si teda klásť otázky a myslíme si, že medzinárodné záväzky treba rešpektovať aj organizáciu, interve, organizácie, ktoré intervenujú, aby zachránili život ľuďom, ktorí sa ku nám legálne dostávajú. Tiež sa nepovažujú za legálne osoby, takže skôr či neskôr budeme musieť naozaj túto smernicu zmeniť pokiaľ ide o tú e, smernicu o napomáhaní, aby sme teda dodržiavali normy humanitárnej pomoci. Potom tu máme na, e, námornú konvenciu OSN proti nelegálnemu obchodovaniu s ľuďmi. Potom, čo sa týka mm, deklarácie ľudských práv OSN, ale EÚ. E to všetko treba rešpektovať. A keď sa nekoná, tak je to strátený deň a strácajú sa životy. A mimo vládky, ako tá, ktorá predložila túto petíciu, nemajú dostatočnú ochranu v dôsledku týchto nejednoznačností pri smernici. Humanitárna pomoc je nevyhnutná pre Európsku úniu. Európska únia to si to sama nemôže dovoliť. A k tu máme konflikty, tak nevieme týmto osobám naozaj pomôcť. Napríklad tí pašeraci z Líbie. Kam teraz vlastne patrí Líbia? Do akej skupiny štátov? O týchto témach sa vôbec nehovorí. Chcela by som, aby tá petícia ostala otvorená, to je úplne mimo, nad každú poho- pochybnosť, ale komisia by mala písomne odpovedať na tie nové informácie, ktoré tu dnes boli predložené. Petičný výbor by mal mať aj otázku na ústne zodpovedanie do pléna. Plénum Európskeho parlamentu sa musí vyjadriť, aby Európska komisia začala e, zmenou tejto smernice a to bezodkladne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Angela, Beatrice. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ďakujem za to, že Paula opäť prišla. To, čo sa spomínalo minulé, už je teda vyriešené, ale je veľmi smutné, že tu máme teda nový prípad. A to nás všetkých znepokojuje. Čo sa týka kriminalizácie humanitárnej pomoci, sme proti tomu, ale sme proti kriminalizácii Európskej únie. Treba uznať aj to, že v rámci našich hraníc musíme veľa toho urobiť. V roku 2015 sa ukázali deficity EÚ, keď prišiel ten prílev migrantov. Ehm, potom treba dodržiavať samozrejme medzinárodné právo. Tisícky životov sú ohrozené. Mali by sme aj naozaj vyzvihovať základné ehm, práva EÚ, solidaritu, ľudské práva. A teraz sa spomínala aj operácia Triton s veľkými problémami, potom operácia Sofia. Tam tiež členské štáty nedokázali to nejako predlžiť. No, nedostatočné zdroje sú tam. Na to reaguje pani Mogherini. Bolo možné zachrániť veľa životov, nejakých 200 tisíc, ale to nie je dostatočné. Ak nedokážeme zmeniť jeden jediný pojem, tak čo vlastne dokážeme? Ak to may nahradíme shell, aby tu toto bola povinnosť, tak je to povinnosť aj spoločného projektu a z tohto dôvodu by mala tá petícia ostať otvorená. Mali by sme s ňou pokračovať. Ďakujem pekne. Ďakujem naozaj veľmi zaostávame za našim časovým plánom, takže musíme trošku zrýchliť. Veľmi neskoro sme začali. Paula to určite ešte hrnie v rámci jednej minúty. Ďakujem. Myslím, že zmena tohto slova by mala obrovský dopad, najmä pri transpozícii rôznej legislatívy, ktorá sa robí na národných parlamentoch. No ale treba mať právny rámec, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc v EÚ. Nie je to rozvinuté, malo by to byť a v článku 214 tento rámec, pokiaľ ide o humanitárne mm, operácie, to nebolo rozpracované. Všetko sa dotýkalo tej politiky proti pašovaniu, to je fajn. Pašova, pašeráci by mali byť vo vezení. Ja na južnej hranici pracujem ako právnička a každý deň vidím obete eh, pašovania. Poznám ich príbehy, viem, čo im si prešli, aby prišli do Európy. No ale táto humanitárna operácia by mala mať jasný rámec, aby chránila tých núdznych, uchádzačov, alebo nie? Sú tam migranti, prichádzajú sem z nejakého dôvodu? No potom aj ochrana pre humanitárnych pracovníkov. A nielen pre nich a mimovládky, ale aj všetkých týchto európskych občanov, ktorí konajú zo solidarity a ľudskosti, pomáhajú týmto ľuďom, ktorí sú teda nelegálne na mieste, nemôžu vlastne nehnuteľnosti, nemôžu vlastne nič. A európsky občania na základe týchto našich zelených hodnôt, preto máme Európsku úniu, pomáhajú týmto ľuďom a máme naozaj mnoho, mnoho, mnoho prípadov, nielen mimovládiek, ale aj súkromných európskych občanov, ktorí sú obviňovaní za to, čo robia. Takže majme aj toto na pamäti. Ďakujem. Ďakujem pekne, bude sa vám páčiť môj záver. Čiže samozrejme, že táto petícia zostane otvorená, musíme poslať list talianskej vláde, pretože to, čo vidíme, okrem prezentácie e, aj v novinách včera, to bolo šokujúce. Pošleme list talianskej a greckej, greckým orgánom hľadám situácie Sara Maldini a Šona Baldera, aby sme zistili, akých, z akých okolností, um, eh, aký, aký je stav postupov. Ale hlavne ide o to, že napíšeme komisii a osobne sám Ramopulosovi eh, dostane veľmi jasný list presne o tomto a Požiadame o nadväzné kroky a o transponovanie výnimiek eh, pre humanitárnu pomoc a tiež eh, uvidíme, aby ten postup začal, postup zmien začal, keďže to je veľmi drobný návrh, ktorý je potrebný sem zapracovať. Ale poviem vám, že toto je pravdepodobne Jedna z najdôležitejších, najdôležitejších petícií, ktorú tu máme za tento rok a možno za celý mandát. Ďakujem znovu za to, že ste zdôraznili e, jej dôležitosť komisia, prosím, vezmite si so sebou to, čo sme tu povedali a znovu ďakujeme za, že ste človekom, že ste humanitárnou pomocou a znovu za to, že sa osvetlila táto tragédia. Ďakujem všetkým a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a to je petícia 420 o e, dohode medzi EÚ a Tureckom. V podstate to je stanovisko, to nie je dohoda. Má to právny charakter ako tlačová správa. A predkladateľ petície tu nie je, ale komisia tu je, pán Ryan, a máte tým pádom aj slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ako povedala komisia v úvode, toto je pozorovanie, aktualizované pozorovanie z maja 2018, kde ste nás požiadali o aktualizáciu a e, dohoda e, alebo stanovisko medzi EU a Tureckom z marca 2016 je plne v súlade s európskym a medzinárodným právom. Umožňuje návrat migrantov, ktoré, ktorí prišli nelegálne, aj žiadateľov o azyl, ktorých žiadosti boli zamietnuté alebo nepriateľné na základe konceptu bezpečných tretich krajín. A toto je aspekt, e, ktorý bol kritizovaný mnohými aktérmi vrátane predkladateľa petície. Myslím si, že by sme mali zdôrazniť z pohľadu komisie to, že bezpečnosť Turecka sa musí posudzovať všeobecne, ale aj individuálne. A európske právo poskytuje takúto možnosť. Určujúci orgán musí byť e, spokojný s tým, že aké je Turecko bezpečné a zvlášť to pre e, žiadateľa. A európsko-turecké vyhlásenie špecificky hovorí, že využívanie konceptu bezpečných tretich krajín by malo byť v súlade s azylovým postupom a príslušnou smernicou, teda aj s zákonom EÚ. V súvislosti s Tureckom komisia hovorí, že to je bezpečná tretia krajina pre návrat sírskych aj nesírskych eh, žiadateľov, ktorých žiadosti boli odmietnuté. To sa robí na základe podrobného preskúmania právneho rámca Turecka, ale aj tiež sa posudzuje spôsob, akým Turecko zaobchádza so žiadateľmi o azyl a, a na základe dodatočných u, um, ubezpečení zo strany tureckých orgánov v súvislosti s krajinami, ktorí sa vrátili v rámci tohoto prehlásenia do Turecka. A ako som povedal už predtým, vždy je tu možnosť individuálneho posudzovania Eh, bezpečnosti Turecka voči jednotlivcom a spôsob, akým sa to uplatňuje od, eh, za dva roky zo strany gréckých orgánov, ukázal, že takéto eh, individuálne hodnotenie sa realizuje. Viacero príkladov tu je, kedy odvolací výbor rozhodol, že Turecko nie je bezpečnou krajinou v súvislosti so špecifickým eh, žiadateľom v mnohých prípadoch určujúci orgán samotný tá, alebo prvá inštancia dospela k takémuto záveru a v takýchto príkladoch sa, prípadoch sa dokonca ani nejde na súd, ale zároveň Najvyšší súd eh, v Grécku zistil v rozsudku zo septembra minulého roka, že Turecko v princípe je bezpečnou treťou krajinou. V tomto kontexte samozrejme vždy je to predmetom individuálneho hodnotenia, o ktorom som práve hovoril. Možno ešte úplne záver ohľadom Turecka. Myslím si, že je dobre známe, že je viacero aspektov e, ľudských práv ktoré sú v Turecku zo strany EÚ kritizované e, v súvislosti s procesom rozšírenia, ale analýza v tomto kontexte je, ako zaobchádzať s ľuďmi v kontexte európsko-tureckého prehlásenia a tí, čo teda prišli e, do Ture- Grécka a potom sa vrátili. A zvlášť je dôležité pripomenúť, že Turecko je najväčšou krajinou pre utečencov na svete. Štandardy, ktoré sa udelujú týmto utečencom, sú celkom vo vysokej, keď sa pozriete na to, ako sa s utečencami zaobchádza všeobecne. A to platí aj ohľadom prístupu k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pracovnému trhu a socioekonomickej podpore. Európska únia poskytuje turecko veľkú pomoc a sú tu aj európske nástroje, ktoré celkovo keď sa vynaložia a tento program bude bežať až do roku 2025, to bude predstavovať výdavku aspoň 6 miliard eur. Ďakujem. Výborne, ďakujem pekne. Bezpečná tretia krajina, zároveň vieme, že je to bezpečnejšia krajina ako krajina pôvodu, kde máme 24,7 všetkých žiadateľov o azyl, a žiadateľov o, o medzinárodnú ochranu. Ale teraz hovoríme o bezpečnej tretej krajine a to je niečo iné. Takže sústreďme sa na to. Otváram e, diskusiu kolegom, ktorí chcú vystúpiť. Nikto? Pán Marias. Mm, ďakujem pekne. Najskôr by som chcel poznamenať, že tu nejde o medzinárodnú dohodu medzi Európskou úniou a Tureckom. Ide o spoločné prehlásenie, ktorý e, má iný právny základ, e, ako sú medzinárodné dohody, ktoré poznáme. To je teda objasnenie. Okrem toho chceme tiež, aby medzinárodný súdny dvor a tieto objasnenia boli e, ešte naďalej e, objasnenie. Druhý e, postreh tisíce utečencov a neregulárnych migrantov prichádzajú na grécké ostrovy a my vieme, že Turecko má antidemokratický režim, neexistujú žiadne práva v Turecku a nikto nemôže byť slobodný v tomto režime. Hovoríme o týchto tisícoch e, neregulárnych utečencov, ktorí prichádzajú na ostrovy v Egejskom mori e, a končia vo väzeniach. E, takže existuje tu spolupráca s e, Tureckom e, voči tejto realite. Nie sú tu len tisíce utečencov a neregulárnych utečencov na gréckých ostrovoch, ale aj na pevnine v Grécku. Tam sú lode, ktorý, ktoré prichádzajú z druhej strany, z Turecka. A teraz e, je tu smerom, pohyb smerom z Turecka do Grécka, potom do Grécka alebo na pevninu do Turecka a Grécka. Takže to je skutočné posolstvo, ktoré musíme odovzdať Turecko, týchto 600 miliard, ktoré dostalo Turecko za túto otázku, e, na, ktorom, na ktorej sa zarábajú veľké peniaze a tiež sa vynakladajú prostriedky, ktoré potom e, idú do Grécka. Takže dochádza k zneužívaniu tureckých úradov, orgánov. Ako sa to, takéto niečo vôbec môže stať? Ako môžu prísť na pevninu do Grécka? A potom medzi gréckými e, orgánmi a tými, ktorí sa nachádzajú na ostrovoch, k situácii, kedy sú, kedy e, všetci títo ľudia vlastne nechcú zostať v Grécku, chcú sa dostať do iných krajín a to je zodpovednosť Európskej únie, pretože je tu program presídlovania, e, ktorý sa skončil. 30 prichádza do e, Nemecka, 25 do Francúzska, potom je Polsko e, a ostatní, ktorí z toho nechcú nič prevziať. A Grécko nemôže túto veľkú záťaž naďalej znášať. Potrebujeme konkrétne opatrenia, sankcie proti Turecku, pretože sa nedrží dohody a potom lepšiu ochranu hraníc. Froncek musí pracovať lepšie v e, áno, to je mm, proste more, to sa nedá kontrolovať, hovorí Frontex, ale tu neexistujú kontroly a program presídľovania sa musí preskúmať, aby eh, aj ostatné krajiny boli lepšie chránené. A potom je tu potrebný, eh, potrebné zlepšenie eh, situácie v oblasti azylu, skrátenie postupov, aby sa zabránilo zneužívaniu tejto situácie. situácie. Eh, žiadatelia musia čakať 3 roky, kým sa rozhodne o ich situácii, aj keď sa toto vôbec dokončí a to má svoje dôsledky. Takže máme tu veľa problémov, ktoré sa musia vyriešiť. E, chcela by som sa sústrediť na túto petíciu na chvíľu, ak je to možné a chcem to zhrnúť. Pán Zarianopoulos, mohli by ste byť prosím veľmi stručný, pretože máme tu viac ako polhodinový sklz. Áno, toto je prehlásenie medzi Európskou úniou a Tureckom. Samozrejme, že to funguje ako dohoda medzi EÚ a Tureckom. Dohoda s gréckými orgánmi, ale je to naozaj veľmi ťažké, pretože sú tu ľudia, ktorí sú zodpovední za to, aby sa stovky tisíce ľudí, e, ktorí sú na ostrovoch, ani sa nedokážu dostať na pevnino. Je to z neužitia ženevských deklarácií. Sú tu aj ďalšie otázky. Je Turecko skutočne bezpečnou, bezpečnou krajinou? Európska únia hovorí, že Turecko je bezpečnou krajinou, ale čo to vlastne znamená? A máme tu Dublinskú smernicu a osoby, ktoré môžu zostávať v prvej krajine, do ktorej prídu v Európe a musia tam zostať. Ale musíme urobiť e, nejaké rozdelenie zodpovednosti a musím povedať aj to, že je veľmi nebezpečné, keď utečenci z krajín, ktorých je vojna, prichádzajú sem, ale čo máme urobiť s týmito nelegálnymi migrantami alebo utečencami potom, keď sa tá vojna e, skončí, oni nemajú zdroje, aby žili vo vlastnej krajine a stávajú sa nelegálnymi imigrantami, tak ako tí, ktorí prichádzajú z Afriky. E, tieto definície s, e, budú zdrojom pre extrémistov. E, to narastá v Grécku a v Taliansku. Musíme, si, musíme nájsť nejaké riešenie na tento problém. Prečo títo ľudia prichádzajú a hľadajú útočisko? pred vojnou, ku ktorej Európa prispela. Ako som povedala, v tejto petícii musíme venovať pozornosť Myslím si, že všetci vieme, o čo ide. Myslím si, že sme vyčerpali možnosti, ako konať. Počuli sme od Angely a ostatných zaujímavé otázky na komisiu. Urobili sme maximum. Je na čase túto petíciu ukončiť. Nič viacej v tomto prípade nemôžeme urobiť. Máme tu smernicu o sprostredkovaní, kde musíme pracovať naozaj veľmi tvrdo. Ale tu nevidím dôvod, prečo by sme to mali nechať otvorené. Musíme informovať predkladateľa a ukončiť to. Dobre, ďakujem pekne. Áno, takže e, nesúhlasím s tých, aby to bolo uzatvorené. Je tu tu veľká politická otázka, ktorá musí zostať otvorená. Áno, my sme urobili maximum. Je veľa ďalších patícií rovnakého charakteru a smernica oveľa dôležitejšia. V tomto musíme komunikovať s predkladateľom, že sme vyčerpali všetky možnosti. A vidím, že kolegovia súhlasia, takže môže túto, môžeme túto petíciu uzatvoriť. Pán Marias. Ehm, chcel som počuť váš návrh. Náš návrh je následovný a to znamená, že táto petícia by mala byť predložená výboru pre zahraničné otázky. Po druhé, musíme e, požiadať komisiu, aby preskúmala aby sa pripravili návrhy komisie ohľadom Turecka a táto petícia musí zostať otvorená. Takže toto je dôvod pre ostatné petície, o ktorých budeme ešte diskutovať, kde ide o problém utečencov v Grécku. To je vlastne taký základ, ale keď sa zmení tento základ, tak budú iné podmienky. Keď budeme mať tento základ, tak eh, eh, dôjde k ďalším eh, petíciám rovnakého charakteru. Preto by sme ju nemali uzatvárať, pretože to je základ pre všetku ďalšiu prácu. Ja len vám musím povedať, že výbor pre zahraničné veci s tým nemá nič spoločné ide o hlavy štátov a Turecko. Táto inštitúcia bola úplne obídená, keď rada a hlavy štátov uzavreli to, čo na začiatku povedali, že bola dohoda medzi s Tureckom, kým právna služba rady povedala nie, toto sa nemôže nazývať dohodou, e, lebo potom vás môžu e, postaviť pred súd za to, že obchádzate parlament. My sme spolurozhodovateľom o migračných otázkach, takže označili to inak. Teraz je to e, vyhlásenie medzi EÚ a Tureckom a tomuto táto inštitúcia nemá čo povedať. A to sa dá kritizovať. Nie, nie, nebuďme naivní v tomto prípade. Vieme, o čo ide. Vieme, že najlepšie bude ukončiť túto petíciu. Myslím, že mám podporu kolegov v tejto veci. Áno. Áno. Musíme sa venovať to bol návrh, eh, teda ten bol od, od, odlišný. V poriadku, prejdeme k ďalšej petícii 75. Eh, Združenie Svetovej obchodnej federácie o ťažkej situácii migrujúcim pracovníkoch vo Foggi v Taliansku a 374 náš kolega Zarianopoulos o okamžitých opatreniach, ktoré sa mu... Áno, prepačte, jednu som vynechala. Prepáčte, nie 21, ale bod číslo 20. Naozaj máme veľký časový skos, čiže 620 a 225 predkladateľka Predkladateľ petície, pán Farmakíz, je tu a dávam vám slovo na maximálne 5 minút. Thank you very much, uh, Wickstrom, for your... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička Wikstrom. Chcel by som pozdraviť aj ostatných členov výboru za to, že prijali našu petíciu. Je pravdou, že pod vašim vedením chápeme, že protikorupčná jednotka OLAFu v súčasnosti vyšetruje Grécko, a to práve na základe našej petície. Ak by som mohol povedať, dnes už 21. rok pôsobím v gréckej občianskej spoločnosti. Myslíme si, že tento dokument, rovnako ako aj ostatné dokumenty, ktoré sme dnes zaslali, preukazujú zlyhanie gréckého štátu, aby si plnil svoje národné, ale aj medzinárodné a európske záväzky o eh, jednotlivých eh, štandardoch. Prezentujem vám iba niekoľko fotografií. Je to veľmi známa téma, pretože práve táto situácia je predmetom každodenného, každodenných správ. A práve aj Rada Európy v podobe komisárky Miratovič eh, vydala veľmi ostrú správu ohľadom tejto situácie. Grécky štát zlyhal v tom, že mal zabezpečiť ľuďom dôstojné podmienky, tým ľuďom, ktorí hľadajú medzinárodnú ochranu. Vynaložil na to 1,6 miliardy eur, tak ako sme to prezentovali v správe, avšak e, zatiaľ čo väčšina týchto peňazí bola vyčerpatá, e, stále sme videli veľké zneužívanie pravidel verejného obstarávania a takisto bolo odštartované aj vyšetrovanie v oblasti <coughs> cateringu a poskytovania jedál, kde sa vyskytli veľké e, podozrenia z korupcie a nedostatočnej transparentnosti. A takisto okrem cateringu aj v oblasti e, dopravy a poskytovania prístrežku a obydlia. E, chceme našou petíciou poukázať na to, že grecký štát zlyhal, aby e, zabezpečil dostatočné dodržiavanie pravidel verejného obstarávania, tak ako je to napísané v gréckých zákonoch. Čo navrhujeme, je, že aby táto petícia ostala otvorená po dobu trvania vyšetrovania a navrhujeme, aby výbor a Európsky parlament vytvoril E, skupinu misie návštevy do Grécka. A samozrejme, keď bude dokončená čo najrýchlejšie správa Olafu, tá bude zverejnená, aby parlament zobral do úvahy aj jej závory. A ako viete, od ostatných kolegov celkový počet žiadateľov o azyl v Grécku je o niečo nižšie ako 65 tisíc. Je to veľmi dôležité číslo, avšak eh, nemá žiadnu koreláciu Z 1,6 miliardy eur, ktoré prišli z jednotlivých eh, finančných zdrojov zo strany Európskej komisie. Moja kolegyňa Eleny Taku tu nemôže eh, byť dnes s nami a samozrejme bude tu potom pri záverečnom vyhlásení. Ďakujem veľmi pekne. Aby sme to dali do perspektívy, keď e, žiadatelia o azyl prídu do Grécka, e, ich situácia je poznačená s nedostatočnými príjmacími priestormi. E, tak tomu bolo už celé roky, no a výsledkom sú straty na životoch, ako aj zneužívanie ich postavenia. Vyústilo to do humanitárnej krízy a samozrejme sú tu aj obrovské problémy práve s podmienkami e, týchto ľudí. No, to je napriek tomu, napriek faktu, že EÚ alokovala viac ako 1 miliardu eur Grécku, aby pomohla štátu. Napriek e, tomu grécky štát nezvláda svoju úlohu. E, financovanie zo strany EÚ musí byť monitorované, či je vynakladané rozumne, či, a či sa naozaj zabezpečuje prostredníctvom týchto peňazí taká ochrana e, azilantov, ktorú si vyžaduje medzi, ich medzinárodný štatút. Chceli by sme vyzvať, aby výbor zabezpečil, že sú okamžite implementované také opatrenia, ktoré by zamedzili stratám na životoch. A samozrejme, chcela by som pripomenúť, že parlament e, aj keď nekoná, neznamená to, že je nejakým spôsobom komplicitný e, v tomto e, samozrejme, pretože všetci sú si rovní vo svojej e, dôstojnosti. Ďakujeme za zváženie a ostávame k vašej, disp- vašej dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo komisia pani Tulmusi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička podľa pripomienok e, komisie, ktoré boli zaslané vašemu výboru a na základe, čo sme si vypočuli od prekladateľov petície. Chcela by som sa vám poďakovať za váš príspevok a chcela by som povedať, že komisia neustále monitoruje situáciu v Grécku veľmi detailne. Vieme, že od roku 2015 kedy sa naplno prejavila migračná kríza, kedy začala, komisia podporuje Grécko operatívne, ale aj e, finančne. Podľa toho, čo sme vám na počiatku zaslali ako výboru, DG ERCO, DG CON, ako aj európske agentúry. Europol neustále podporuje Grécko na operatívnej úrovni a snažíme sa vysporiadať s touto krízou. Samozrejme, ten prílev migrantov Samozrejme, toto musí aj naďalej pokračovať. Preto týmy, ktoré sú nastavené pre DG Eco a ostatných, sú tu odborníci, dočasná stav Samozrejme je tu aj operačná kapacita a samozrejme musíme zaviesť aj dodatočné politiky, čo sa týkajú azylu, pretože toto je aj predmetom tejto petície. Veľa bolo urobené, samozrejme zvýšili sme kapacity aj na vnútrozemí, takže núdzová pomoc, ako aj financovanie napríklad Eh, ubytovania a prístrežkov bolo um, priradené humanitárnym partnerom a prostredníctvom schémy a samozrejme museli sme si vyžiadať aj legálny štatút jednotlivých migrantov a žiadateľov o azyl a museli sme aktualizovať e, štandardy zvlášť pre ľudí, ktoré patria k zraniteľným skupinám. Musím povedať, že komisia na všetkých úrovni opakovane pomáhala gréckým orgánom prostredníctvom e, stretnutí na vysokej úrovni misií e, v Grécku, ale tento problém stále pretrváva a musí byť vyriešený. Ďalšia vec. V súvislosti s našim predloženým mm, návrhom je, že finančný plán, tu meráme finančný plán za rok 2017, pretrvávalo to aj v roku 2018 a bude to pokračovať v roku 2019, aby E, sa naďalej pracovalo s greckými orgánmi na aktualizácii a udržateľnosti tej politiky príjmania, aby bola primeraná na základe dobrých štatistických údajov a skutočných údajov a na základe potrebných služieb, ktoré treba poskytovať. Chceme vás ubezpečiť, že budeme naďalej situáciu sledovať veľmi pozorne. Je to úlohou komisie zachovať adekvátne podmienky príjmania pre ľudí, ktorí na nich majú nárok. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram diskusiu. Pani Sakora ako prvá. a jednu minútu každý dostanete. Iba jednu minútu a budeme to merať, pretože naozaj sme veľmi, veľmi v sklze. Ďakujem pekne. Pani predsednička, budem stručná. Chcem sa ospravedlniť. Musím ísť do výboru AFET. No máme tu naozaj veľké obvinenia zo strany predkladateľov petície. To sme eh, to bolo zverejnené aj u nás v tlači. Ide o Eh, mismanagement verejných prostriedkov. Najmä AMIFu a ISF, čo spôsobuje, že európske, medzinárodné a národné záväzky nie sú dodržiavané. Je to proti ľudskej dôstojnosti týchto azylantov v Grécku. Čo sa týka veľkosti krajiny a veľkosti krízy, je to naozaj veľká záťaž, ale to nie je odohodnenie, pretože tu sa hovorí o ľudských životoch. Ľudské životy týchto osôb naozaj po tragických osudoch sa tí ľudia ocitli v tejto krajine. Uviazli tam a v rámci tejto dohody dostávajú aj podporu a teraz sú jednoducho prenechaní Božej vôli. Čiže je dôležité nechať tú petíciu otvorenú, ale musíme Grécku dať to posolstvo, že informácie o spravovaní týchto prostriedkov sa budú postupovať a čo sa týka tohto zverejnenia, nejde len o nejaký, nejaké, uh, nejaký mismanagement vlády, ide aj o niektorých, ktorí sú činní priamo na mieste, aby sa tam robila globálna kontrola. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem predkladateľovi. Mm, môžem potvrdiť, eh, čo som povedal v pléne v septembri 2015. Povedal som, že je tu veľká, veľká oslava a Robia ju mnohí nekontrolovaní, podplatení. Takže týchto 1,6 miliardy, tam nejakých 400 ide rovno mimo vládkam. Pán Ciganitis tiež je, má zazmluvnených 400, čiže už tu boli spustené konania a OLAF musí rozšíriť kontrolu Eh, na fungovanie mimovládnych organizácií. Sú tam akoby malé štáty v rámci štátu a treba to teda preveriť aj zo strany komisie. Takisto zaznelo, že prostriedky lokálnej samozprávy, regionálnej samozprávy, teda tam by mali ísť nie mimovládkam. Regióny musia prijať opatrenia. Oni to platia z vlastných prostriedkov a my jednoducho musíme mať na to lepšie postupy. A okrem toho, mm, kontrolu musí robiť OLAV a štátne služby v Grécku. A to, čo sa tu teraz spomína, čo sa týka mostov, Korint, ľudia sa dostávajú do Pirea, odtiaľ na Samos. A za to zodpoveda komisia. Mm, my sme to namietali už pred tromi rokmi a komisia by teda mala povedať, čo sa má urobiť. Olaf by to mal všetko kontrolovať. Vezme to, krizovali už pred rokmi. Ďakujem. V súčasnosti Olaf v súčasnosti vyšetruje údajné zneužívania prostriedkov Európskej únie a financovania. A samozrejme, to by sme nemali bať Eh, brať na ľahkú váhu. Pani Koneva, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Grécko bolo práve tou krajinou, ktorá príjmala utečencov a teraz tam žije viac ako 60 tisíc eh, ľudí. Poskytuje im strechu nad hlavou a samozrejme to, čo sme dokázali, bolo naozaj neuveriteľné, obrovské a samozrejme pomoc, e, ktorý, ktorá plyne štátu, plinie aj mimovládnym organizáciám. A samozrejme, e, na to sú postupy na zverejňovanie využitia týchto peňazí. A samozrejme, e, kompetentní ministri žiadali parlamentu, aby aj mimovládne organizácie deklarovali každý mesiac systematicky svoje výdaje. A oni to odmietajú. Avšak tu, máme, tu sú pred nami čísla, e, ktoré skresľujú pohľad na služby, ktoré poskytujeme. Do... Dobre, prebehne vyšetrovanie e, v Grécku. Avšak nepoukázalo sa za nejaké zlé narábanie s fondami. Ďakujem e, veľmi pekne, pán Savrianopoulos. Jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Toto nie je ani tak chybou, ako skôr politická záležitosť. Sú to vyšetrovania, ktoré majú poukázať na prípadné porušenia pravidel zo situácie štátu. Pretože tá situácia je neakceptovateľná. Pretože o, otázka riadenia migrantov sú tu aj záležitosti súkromných e, spoločností, ktoré majú čoraz e, bližšie k európskym e, fondám, fondom. A tieto fondy plynú práve mimovládnym organizáciám. A tie neposkytujú žiadne údaje. Takže otázka sa netýka ani tak kontroly, avšak vylúčenia mimovládnych organizácií Eh, z procesov riadenia migrantov. Eh, samozrejme, eh, stíhania a kontroly by mali byť v kompetencii štátov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sme požiadali Libe o stanovisko, oni nám ho poskytli a zdá sa, že v tomto stanovisku aj Libe je toho názoru, že implementácia vynaložených e, fondov je sprevádzaná veľmi nedostatočnými informáciami. A samozrejme napríklad čerpanie Európskeho sociálneho fondu gréckými orgánmi je veľmi nízke. Takže čo môžeme urobiť? Môžeme nechať petíciu otvorenú a počkáme na e, výstup z vyšetrovania OLAFu. Napíšeme E, výhradu gréckým orgánom, kde budeme hovoriť o nedostatočných podmienkach nielen na ostrovoch, ale aj vo vnútrozemí aj na pevnine a budeme žiadať detailné informácie o samotnej implementácii o vynaložených prostriedkoch. A čím to bude rýchlejšia odpoveď, tým lepšie. A to je to, čo môžeme urobiť. Dobre. Pani Stavrianopoulos, teraz príde rad na vás po jednom hodinovom sklze. Je to petícia číslo 75 a 374. Dám 2,5 eh, minúty na každú petíciu, eh, pretože to by malo byť dostatočné. Eh, buďte, snažte sa byť pán Zarianopoulos a pán Konden. Prosím, spolupracujte v tomto ohľade obidvom predkladateľom petície. Ďakujem veľmi pekne. Bude hovoriť aj zástupca pracovníkov. Dobre, e, pani predsedníčka, vo februári tohto roku v spolupráci s Konfederáciou pracovníkov sme tu mali e, zákaz pre polnohospodárov vo Foggi. E, sú to sezónni pracovníci. E, nie je to nejaký nový problém. Je to 20, problém, 20 rokov. Sú to ľudia, ktorí pracujú na zemi, e, na pôde a ktorí žijú v takýchto podmienkach, ktoré vidíte tam na fotke. A to je barbarstvo. V strede Európy v jednej z najbohatších zón nemajú domy, nemajú elektrínu, nemajú dokonca ani prístup e, e, k čistej vode. Bola, bola im táto voda odopretá a e, je im neustále hrozené vysťahovaním. Táto situácia je neakceptovateľná a tu hovoríme o mnohých ženách, o mnohých mladistvých a keď pr- pracujú e, ako nádenníci, tak pracujú bez mluv, pracujú v podstate za odrobinky a zo strany talianského štátu im je neustále hrozené e, vysťahovaním. Avšak o akej zóne vlastne hovoríme? Hovoríme o e, polnohospodárskej zóne v Taliansku. V programe 2014 a 2020 e, polnohospodárska produkcia je spolufinancovaná Európskej únii e, obrovským množstvom peňazí, v tejto časti 6 miliardami. A kam tie peniaze idú? No rozhodne nie sem. Toto je barbarstvo. E, podobné podmienky sú aj v Grécku a v iných e, krajinách. Komisia sa zaoberala napríklad nádenníkmi, a, ktorí pracujú pri zbere jahôd. Tí boli nesmierne zasiahnutí a samozrejme častokrát e, boli e, bytí, častokrát niektorí boli aj e, zabití a to dokonca aj zo strany policie boli vystavení násiliu. Samozrejme chceme, aby táto petícia ostala otvorená a musí používa, poukračovať toto vyšetrovanie tejto situácie a musíme zaslať list talianskej vláde, aby prijala kroky a prijala zodpovednosť, eh, aby boli prijaté opatrenia eh, aj kvôli zdraviu týchto osôb, eh, pomoci pre nich a pracovným kontraktom a samozrejme, aby sa im pomohlo tam, kde momentálne žijú. A inak, vážení kolegovia, e, práve z tohto dôvodu musíme o tomto hovoriť. Samozrejme, e, ostatné podrobnosti spomenie zástupca pracovníkov. Dobre, radi si vypočujeme. Máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Ja som tu dnes e, ako príklad príležitosti, keď dávame hlas ľuďom, ktorí sú neviditeľní. Títo ľudia existujú, ale nemajú hlas. Takže e, počas všetkých týchto rokov e, v poľnospodárskom sektore my e, trpíme tým, že nemáme žiadne práva, ktoré by nám zabezpečovali, e, e, zabezpečovali odbory. Aj v Taliansku je takáto prax bežná. Taliansko má bohatý poľnohospodársky sektor, produkcia pomarančov, olív, Taliansko je 14. krajinou v produkcii obilia, obrad 3,2 miliardy eur. Vývoz predstavuje miliardy eur a Taliansko z toho má 8 K týmto hodnotám treba pridať hodnotu agropriemyslu 7 miliard podľa údajov súdneho dvora Taliansku počas rokov 2014 až 2020 e, spoločný poľnohospodársky program predstavuje 48,5 miliard dolárov. K tomu treba pridať 10,2 z národných fondov. Celkový objem predstavuje miliardy eur, ktoré plynú do polnospodárskeho sektora. A prvý postreh, e, ktorý konštatujeme, je, že ľudia, ktorí pracujú, neprofitujú e, z týchto prostriedkov. Dnes v Taliansku e, toto zneužívanie či vykoristovanie pokrýva celé územie od severu na juh. V Taliansku vzťah, e, pracovný e, vzťah nie, nie je chránený nejakými zmluvami. Je tu zmluvná mzda, e, napríklad by sa mal preplácať náklady na prepravu, na ubytovanie, takisto by tu mal byť garantovaný materský príspevok, rodinné prídavky, poistenie proti nezamestnanosti, ale čo vidíme? Momentálne je tu asi 400, 430 e, tisíc takýchto ľudí, ktorí čelia riziku nezamestnanosti. 130 tisíc žije e, v podmienkach e, ohrozenia. Mnohí pracovníci, 30 z nich pracuje menej ako 50 dní v roku. viete si predstaviť, aké sú toto podmienky a medzi nimi mnohí z nich eh, sú zo zahraničia migranti, Čiže oni žijú eh, v táboroch bez vody, elektriny. Vidíte tu fotky pred vami. My sme tu my máme domy, eh, máme eh, istotu a títo ľudia žijú v Európe v takýchto podmienkach. Pozrite sa na tie fotky, uvidíte, v akých podmienkach eh, žijú títo ľudia, ktorí nie sú považovaní za ľudské bytosti. Čo žiadame? My chceme, aby Európska únia mohla nejakým spôsobom konať aby sa zmenil spoločný poľnohospodársky program, pretože tu sa financujú poľnohospodárske firmy a tieto firmy neberú do úvahy e, týchto pracovníkov, nedávajú im žiadne práva. Strava je súčasťou našej identity. To je jedna z vecí, ktorej sa nemôžeme vzdať. Eh, je to zdroj života, ale môže byť eh, prvok, ktorý nás eh, znižuje na úroveň otrokov. Podmienky, v akých týchto ľudia žijú, musíte poznať. Dajme človeka do centra našich rozhodnutí, bojujme proti nerovnosti. Potrava nemôže diskriminovať, musí prinášať Eh, útechu a nádej týmto obyvateľom, týmto ľuďom. Ďakujem. Ďakujem veľmi. Jasne ste to predniesli. Máte veľkú podporu v miestnosti, takže nemajte o tom pochybnosti. A teraz dostane slovo Emanuel Cabo v mene Európskej komisie. Áno, ďakujem pekne. Komisia si uvedomuje dramatickú situáciu v Reňáne a v regióne Puglia v Taliansku pre zahraničných pracovníkov, najmä v sektore polnohospodárstva, e, v systém Caporanato, ktorý sa vyvíja. Takisto teda využívanie stoviek zahraničných pracovníkov v tomto regióne boj proti nelegálnemu zamestnávaniu a vykoristovaniu vrátane e, zahraničných pracovníkov je politickým cieľom a prioritou aj pre komisiu. V tejto konkrétnej situácii podľa e, správy komisie sa týto, situácia týka tak zahraničných pracovníkov, ktorí sú nelegálne v EÚ a zahraničných pracovníkov, ktorí sú legálne. Prvá kategória pracovníkov legálna, teda smernica o legálnej migrácii sa tu plne uplatňuje. Títo zahraniční pracovníci musia mať rovnaké zaobchádzanie ako národní pracovníci, najmä tu týka pod, pracovných podmienok. Mali by teda mať ubytovanie primeraného životného štandardu, mali by tiež mať možnosť e, efektívny mechanizmus na predkladanie stiažnosti proti zamestnávateľom, ak sa smernica nedodržiava. V prípade zahraničných pracovníkov, ktorí sú nelegálne v EÚ, legislatíva EÚ má za cieľ vyhnúť sa takejto šedej zóne. Členské štáty to musia legalizovať, dať im právo na prácu, aby mohli vlastne využívať plné práva alebo aby sa teda vrátili v zmysle smernice o návratoch do krajiny pôvodu. Napriek tomu zahraniční pracovníci v nelegálnej situácii, a ktorí pracujú, tam smernica o zamestnávaní im dáva zápravdu. Najprv zakazuje smernica zamestnanosť a sankcionuje zamestnávateľov a takisto je tam, upravený, je tam upravená povinnosť členských štátov, aby mali teda trestné sankcie v prípade veľmi vykoristujúcich podmienok a takisto sú tam upravené mechanizmy na príjmanie platieb za prácu, aj keď neboli teda legálne na území. Čiže to je právny rámec eh, legislatívy EÚ. Týka sa to tak legálnych ako aj nelegálnych pracovníkov. Okrem toho, komisia podporuje národné a lokálne orgány v Taliansku, aby eh, mala komplexné eh, odpovede na tento jav. Azyl, migrácia a integrácia, teda fond AMIF, sa môže využiť a využíva sa v Taliansku a bude sa v Taliansku aj naďalej využívať, tak ako aj štrukturálny a regionálny fond a Ehm, polnohospodársky fond pre rozvoj vidieka na roky 2014 až 2020, ktorý sa implementuje a využíva v talianských regiónoch. Komisia bude naďalej ehm, pozorne sledovať situáciu v Taliansku a bude monitorovať riadnu implementáciu tejto smernice. Ďakujem pekne. A ja vám ďakujem pekne a tešíme sa na vašu písomnú odpoveď. Pán Marias.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 Je to dôležitá otázka. Máme teraz aj, vypočuli sme si aj pozíciu mm, predkladateľov petície a potvrdzuje to, aká naliehavá a závažná je tá situácia. Takže treba sa naliehavo zaberať aj vecami, ktoré sú naozaj naliehavé. A netýkajú sa tak tak hocičoho. No a ja som si myslel, že tu budeme mať aj talianských kolegov, že si budeme vôcť vypočuť ich názor na to, čo sa deje v Taliansku nemajú aj nejaký jasnejší obraz, no ale dobre, je faktom uh, pri hospodárskej migrácii do Talianska je tu celý súbor osôb, ktoré nemajú práva nemajú právo získať pobyt na povo- teda pobytové povolenie, sú vykoristovaní, majú veľmi nízke mzdy, ak už na nič neslúžia, tak ich vyženú. Naozaj je to veľmi závažné. A ide aj teda o e RP a o príslušné financie. Chcem, aby táto petícia ostala otvorená. Potom budeme môcť ďalej sledovať, čo sa tam deje a mal by k tomu byť aj list e, pre talianskú vládu, aby oni mohli konkrétne odpovedať a tiež e, teda možno aj na regióny príslušné by sme sa mohli obrátiť, ak ide o zamestnávanie. Majú tam rôzne právomoci a príslušné orgány by od nás teda mali dostať list, kde by sme im teda mali povedať, že tá situácia nie je akceptovateľná a preto treba niečo urobiť. Musím pripomenúť medzinárodné dohovory, európsku legislatívu. Ďakujem pekne. Dobre. Petícia ostane otvorená a pošleme list talianskej vláde, že mm, máme tu, teda na talianskú vládu toho naozaj veľa aj túto vec. Chceme im pripomenúť, že ide o európsku pôdu a ako povedal pán Marias, je to neakceptovateľné, čo sa tam deje, ako zaobchádzajú s ľuďmi, ktorí pracujú na svojom území pre dobro krajiny. A prichádzajú tam s najlepšími úmyslami a toto musíme jasne povedať. Dobre, prejdeme na ďalšiu petíciu. Teraz sa trošku zrychlujeme. No ešte stále pol hodinu meškáme. Petícia 189 a 240. Pán Antoniu Luis Vázquez Delgado je tu. A nech sa páči. Máte 3-4 minútky. Čím kratšie, tým lepšie. A všetci vás budeme veľmi pozorne počúvať. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať Európskemu parlamentu za túto možnosť a chcem aj poďakovať eh, Nadala Spinosa. Predložíme teda eh, situáciu, ktorá čiastočne ide teda o jej eh, hnutie teda ide o Národnú políciu a Guardia Civil. Ide o pracovné podmienky, ktoré sa našťastie podarili presadiť. No ale toto sa netýka len dneška, je to kritérium, ale požiadavka, ktorá už máme nejakých 30 rokov a mali by sme teda zachovať e, toto otvorené a boli prijaté opatrenia španielskou vládou. Týchto 6000 ľudí na španielskom území je podporovaných a táto petícia by mala sať otvorená, pretože v týchto 30 rokoch tam sa ukázalo, že dohody jednoducho španielský štát nedodržiava najmä autonómne spoločenstva a väčšie miesta. Trinásteho novembra parlament eh, teda sa začal zaberať touto situáciou.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 poslankyňa a poslanci, združenie, ktoré tu reprezentujem, Spravodlivosť pre e, policiu vám ďakuje za to, že ste nám dali pozornosť, dali pozornosť tejto petícii. Tie rozdiely v odmeňovaní e, v policajných zložkách v Španielsku a v Guardii Civil, pokiaľ ide o e, teda katalánsku políciu, e, navársku, baskickú. Tam sú mm, rozdiely v platoch, e, v dôchodkoch, v špeciálnych e, doplnkových platbách. Autonómni policajti dostávajú o 30 vyššiu mzdu než Guardia Civil a Národná policia. Je to už 30 rokov, že sme poukázali na túto nerovnosť medzi rôznymi zložkami a žiadame rovnosť v platoch. Sú tu rôzne dohody, ktoré vláda a odbory nerešpektujú. Asociácia Guardie Civil v roku 1994, eh, eh, teda poslanci uznali, že v roku 1992 eh, bola prijatá legislatíva na rovnosť odmeňovania nerešpektovaná. V 95. vyrokovali s policajnými odbormi a s asociáciou Guardia Civil rovnosť odmeňovania. O 24 rokov neskôr mm, sme vytvorili občianske združenie, ktoré sa a teda zasadzuje za to, aby tu bol zákon o rovnosti odmeňovania v Španielsku. 13. oktobra sme mali 550 tisíc podpisov všetkých Španielov, to za 1,5 roka. A tá iniciatíva bola schválená a žiadame, aby tá rovnosť v odmeňovaní a rovnaké podmienky v dôchodkoch eh, mesačných mzdách eh, teda bola dosiahnutá. Takisto eh, ten doplnok ročného, ro, mesačného platu. Počas 30 rokov španielská vláda toto nesplnila. Tie dohody, ktoré tu sú, neboli dodržiavané, takže žiadame, aby Európsky parlament e, dosiahol, alebo teda postaral sa o to, aby tu bola rovnosť. Chceme, aby tá petícia stala otvorená, aby tam bola e, pozornosť prikladaná tejto nerovnosti, aby sa zohľadňovala táto aby sa zobrala na vedomie táto diskriminácia v oblasti odmeňovania. No a uh, Chceme tiež poslať list španielskému parlamentu, vláde a ďakujeme za e, uznanie tejto diskriminácie. Máme tu 316 poslancov, ktorí za to hlasovali a vyzývame teda všetkých, aby rešpektovali tento zákon, aby sa čo najkrajšie našlo riešenie. Ďakujem pekne. A ďakujem vám obom, je to veľmi zaujímavé. 16% je priemerný rozdiel v odmeňovaní medzi pohľaviami, to sa týka policajtov, právnikov, Eh, učiteľov, lekárov, všade v Európe naozaj to hanebné. Dobre, že na to poukazujete. Ja teraz eh, rada odovzdám slovo komisii. Stefan Olson, asi šved. Ďakujem. Eh, pani predsednička, áno, máte pravdu. Veľmi pozorne sme počúvali predkladateľa petície. Samozrejme sme si to aj prečítali veľmi pozorne a chápeme, že ten princíp mm, respektíve ten pocit nespravodlivosti a diskriminácie. Ako viete, pani presnička, ako ste sami, e, sama poukázala, po, poukázali, v zmluve máme nejaké e, teda zákazy diskriminácie na základe pohľavia a tak ďalej ale nie je nám z petície celkom jasné, od predkladateľa petície sme teda nevyrozumeli, že či vychádzate z niektorého z týchto dôvodov. Je to skôr otázka, že ľudia robia tú istú prácu a nemajú rovnakú plácu. A tu 153 mm, bohužiaľ nemôžeme na základe tohto konať, ale e, by ste vlastne nežiadali komisiu o konanie, ale opravte ma, ak sa teda mýlim. Ďakujem pekne. Ďakujem. <coughs> Ďakujem pekne. Máte tu aj kolegu Cortera Rodrígueza. Nie? Dobre. K tej druhej petícii 189 sú v podstate rovnaké. No ale to je v poriadku. Ďakujem, pani predsednička. Čo sa týka tejto petície, myslíme si, že je to trošku iné. Týka sa to rodovej diskriminácie na základe teda pohlavia. Chcem veľmi stručne povedať, že musíme naozaj rozlišovať medzi diskrimináciu v odmeňovaní na základe pohľavia u ľudí, ktorí robia tú istú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty a potom je tu tá medzera v odmeňovaní, čo je niečo komplexnejšie, závisí to od viacerých faktorov, nielen od diskriminácie, ale aj od segregácie pre trhu práce, E, rôznych politik a tak ďalej. Takže chceme len mať jasno v týchto dvoch pojmoch a samozrejme komisia sa snaží tieto dva problémy riešiť. Dobre, ďakujem pekne. Počuli sme e, teraz komisiu odpovedať na obe petície a chcela by som vyzvať poslancov, ktorí sa chcú prihlásiť o slovo, aby ste mi povedali, čo chcete s týmito dvomi vecami robiť, lebo sú to dve e, rôzne. Beatrice. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa byť stručná. Je pravda, že princíp rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie e, európske hodnoty, rovnaké odmenovanie, to musíme samozrejme uznať. No, a či tá diskriminácia je na základe pohľavia alebo rasy. Máme tu diskrimináciu, pokiaľ ide o farbu uniformy. Mám tu 30-percentný rozdiel v odmeňovaní. To je taká diskriminácia, na ktorú nie je objektívny dôvod zaplatiť menej. Čiže to je jeden z tých hlavných dôvodov, princípov. No a Španielskí predkladateľe petície sa tým zaoberali už nejakých 30 rokov. A nie je dôvod, prečo by nejaký policajt či policajtka zo štátu alebo z Guardie Civil mal byť predmetom diskriminácie, pokiaľ ide o autonómne komunity. Ten príjem je naozaj neproporčný. Plat uh, sa mm, teda vzťahuje na všetky tieto výdavky, ale chceme postúpať proti tej diskriminácii. Podporilo to 550 tisíc signatárov. Mm, preto nie je dôvod, aby tu niekto mal nejaké aby sa tie privilegia stávali proti sebe tým, že občania budú mať niektorých viac výhodám po menej. Takže žiadame komisiu, aby nám pomohla ukončiť túto prax aby nám pomohla uplatňovať zmluvy. Takže mohli by ste poslať nejaký list, aby táto španielská legislatíva aby táto diskriminácia už neexistovala a snažíme sa o prijatie tohto zákona. Ešte na záver, Guardia Civil a polícia To nie je niečo, bez čoho sa zaobídeme. Záračujú nám e, bezpečnosť nielen pre Španielsko, bojujú proti terorizmu na európskej úrovni. A toto je príklad občianskosti a odhodlánosti voči EÚ. Nemôžeme vás v tom nechať. Dobre, ďakujem. Pán Nart. A uno le deja atónito que cuando la discriminación es por cuestión sexual, keď hovoríme o diskriminácii, pokiaľ ide o e, sexuálnu diskrimináciu, je to diskriminácia, ale ak je to inštitucionálna otázka, tak to nevyzerá ako diskriminácia. Ak komisia e, považuje rozdiel v odmenovaní medzi mužmi a ženami za nediskrimináciu, ale keď štátna polícia, ktorá má nebezpečnejšie, náročnejšie úlohy, a vtedy je to nediskriminácia, No ja som teda prekvapený, že to nepovažujú za diskrimináciu. Máme tu ekonomické práva, je tu text OSN, článok 70 hovorí, že práca má byť rovnako odmeňovaná bez akéhokoľvek druhu diskriminácie. A 316 poslancov v našom parlamente zo všetkých strán aj zo socialistickej eh, žiadali toto už od roku 1992 no nikto tie dohody neuplatňuje. Takže menej slov, viac činov, ale keďže ehm, to snemania e, poslancov schválila, nemali by sme to brať na ľahkú váhu, treba to poslať kongresu a že sa zaoberáme tou otázkou, musí tá petícia ostať otvorená aby nepretrvávala táto situácia, tak ako bola v roku 92. Eh, Ďakujem. Angela Valina. Ďakujem pekne, Cecília. V prvom rade chcem poďakovať predkladateľom petície za to, že prišli, že vysvetlili tento problém. Diskutovali sme o tom. Táto pozícia sa netýka len ekonomickej situácie, ale aj práva na štrajk, zdravia robotníkov. A bohužiaľ sme dosť zvyknutí na to, že nám Európska komisia že nás, tak povediac, nechá v kaši vo svojich odpovediach. Takže prekvapuje ma, že ten posledný bod, nedostatok právomoci, sa tu spomína. Na druhej strane je tu ale problém, mm, pokiaľ ide o tú podrobnú analýzu situácie práv ozbrojených síl, nemáme nejaké homogénne alebo jasné legislatívy v EU tým, za týmto účelom, čiže musíme tú situáciu trošku viac preskúmať predtým, než príjmeme rozhodnutie a samozrejme musíme posúdiť, do akej miery dokážeme mm, zaručiť tieto kolektívne práva. Je to súčasťou nášho záväzku Musíme sa zbaviť len tých nedokonalostí, nariadení, nariadeniach, ktoré príjmame. Takže konštruktívne by som chcela navrhnúť, aby tá petícia ostala otvorená a aby sme si eh, preštudovali situáciu, bez, pracovú situáciu tých bezpečnostných síl celej EÚ, aby sme videli, aká je skutočná situácia podrobne. A potom budeme môcť poslať list výboru PETI, ktorý vy podpíšete, Cecilia, e, na komisiu pre zamestnávanie, aby sa mohli priamo zapojiť do tejto veci, pre ktorou stoja španielské orgány. Ďakujem pekne, Soledad. Vy ste poslednou rečníčkou, už žiadny ďalší. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem predkladateľom petície. Zdieľam ich požiadavky, hovoríme o dvoch petíciách, o dvoch témach, ktoré sa týkajú diskriminácie ohľadom odmeňovania. Ale tu budem hovoriť o jednotlivých sektoroch, ale aj o zbrojných sílach a policii v Španielsku. Nie je tu možnosť vyjadriť, že musíme pracovať e, integrálne aby sme zabránili diskriminácii. 16 to je európsky priemer. Je tu teda obrovská medzera. Ženy v podstate pracujú bezplatne pre spoločnosť 70 dní v roku. Takže máme tu odporúčania a dohody, ale tie neboli efektívne. A musíme upozorniť na potrebu smernice ktorá vezme do úvahy rozličné aspekty dohovorov, napríklad smernicu z roku 2006, e, rovnaká pláca za rovnakú prácu. Chcela by som povedať, ako veľmi som vďačná, pretože sa tu tieto veci vyjadrili. Nemôžeme to hovoriť ale o nacionalizme. Čo vidíme je, že na národnej úrovni je tu potreba navyšovania miest, ktorá sa neuznáva. My sa snažíme toto zdôrazniť. Nejde o nacionalizmus. Snažím sa vyjadriť to, že dnes hovoríme o 12,7 milióna eur, ktoré sú potrebné a a minister vnútra hovorí, že ministerstvo sa musí snažiť naplniť svoje záväzky. 13. novembra bol návrh zákona a kongres zástupcov to vie. Musíme to ale nechať otvorené. Urobíme následovné. Len aby to bolo jasné. Obe petície zostanú otvorené napíšeme kompetentným španielským orgánom, pripomenieme im Európsky akčný plán, ktorý rieši e, rozdielnosť odmeňovania e, v rámci speci- e, petície 181. Pokiaľ ide o 240, urobíme to isté, necháme to otvorené. Napíšeme španielským orgánom, národnej vláde a povieme, že to, čo ste aj vy povedali. Hovoríme o národnej bezpečnosti, o európskej bezpečnosti, o bezpečnosti európskych občanov a toto je teraz presadzovanie práva a príslušné orgány, ktoré to musia riešiť. Toto čistý príklad diskriminácie, musíme to jasne povedať a zdá sa, že prekladatelia petície sú s tým spokojní. Áno, Beatrice. Áno, ďakujem veľmi pekne. Súhlasím s tým, čo ste povedali, ale musíme to vyjadriť jasne, že podporujeme túto legislatívu, ktorá v Španielsku bola schválená, pretože toto je právny rámec riešenia, ktoré sme doteraz nemali. V poriadku, tak toto urobíme v oboch prípadoch, takže sa obrátime na Národný parlament. To sú uh, tvorcovia legislatívy. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste sem prišli. Ste obaja policajti. Aj môj otec bol policajt, cítim sa ako doma. A všetci ste policajti. Všet, teda všetci ste tu za túto pecicu. My father who died last môj otec zomrel minulý rok a bol by taký hrdý, že som tu s toľkými policajtami. Vítajte, ďakujem za to, že ste prišli, prajem vám šťastnú cestu naspäť domov do Španielska. A teraz máme ďalšiu španielskú otázku. Now we have another petition. Ďalšiu petíciu, čisto 328 Ide o Eurokop, sociálne práva, právo na štrajk, bezpečnosť a ochrana zdravia príslušníkov policie v EÚ. Angels Bosch Campresios e, je predkladateľ, ste tu a prosím vás, aby ste prehovorili mm, v rámci 4 minút veľmi stručne. Ďakujem pekne, pani predsednička, príjemné popoludne všetkým. Som z Eurokop, e, to je asi, zastupca asi pol milióna policajtov v Európe. My sme sa rozhodli, že spojíme potície do jednej, a to je právo na štrajk, čo je spojené s, pria- s právom na kolektívne vyjednávanie, ale je to tiež spojené so sociálnymi právami, ako napríklad ochrana zdravia, a bezpečnosť práce. Je pravda, že každá krajina musí prispôsobiť obsah smernice svojej vlastnej legislatíve. Toto prispôsobenie nemôže uprieť práva občanom, kde by, ktoré by viedli k vážnym rozdielom medzi občanmi. Uznanie bezpečnosti a bezpečnosti práce a právo na zdravie v rámci článku 2 sa hovorí, že členské krajiny musia brať do úvahy tento aspekt. Neuznáva sa právo na, len na ochranu zdravia, ale žiadame, aby tu bola európska legislatíva, kde sa bude hovoriť, že polícia musí mať individuálnu ochranu napríklad rukavice a helmy. Nikto to nerieši, napríklad zamestnanci v, v, v stavebníctve takéto niečo majú. My žiadame špecifickú legislatívu na ochranu policie, e, aby mohli čeliť špecifickým rizikám, ktorým, sú, ktorým je policia vystavená. Poli, e, komisia nespomína smernicu 89.6 s ustanoveniami, s minimálnymi ustanoveniami na ochranu zdravia a bezpečnosť. V článku 5 nie je zahrnutá polícia. My potrebujeme takéto ochranné prostriedky, čelíme rizikám, tak ako ostatní občania. Naše životy sú ohrozené. Preto, aby sme chránili občanov, my si zaslúžime špecifickú ochranu, aby tieto riziká boli čo najnižšie. Toto samozrejme znamená, že musíme regulovať e, tieto ochranné nástroje e, v napríklad v prípadoch e, nehôd spojených s prácou. Európska únia dáva vkladá túto zodpovednosť do rúk členských krajín, ktoré vytvárajú legislatívu a polícia bude nadalej zabíjana na uliciach, pretože nemá základné ochranné prostriedky ako napríklad e, nepriestrelné vesty, čo je prípad občianských e, grand, e, gard. Takže keď sa pozrieme na oznámenie komisie, tak to sa tam vôbec nespomína. Polícia naďalej bude zraňovaná alebo e, E, policajti budú chorí, pretože nemajú základnú ochranu, ako napríklad ochranné rukavice. Existuje veľa dvojznačnej legislatíve, e, terminológie v legislatíve, napríklad uznávanie individuálnej ochrany, e, vybavenie pre políciu a preto je tu povinnosť poskytnúť takéto prostriedky a to sa neuznáva Eh, profesionálne eh, ochoreň choroby neboli dostatočne preštudované. Článok 6 Európskej charty o ľudských právach, článok 28 o základných právach neobmedzuje právo na štrajk pre políciu. Preto Výbor pre eh, sociálne práva v Rade Európy povedal, že polícia ak polícia nebude mať právo na štrajk, je to jasné porušenie článku 6 dohovoru o ľudských právach. Je to skupina, ktorá nemôže byť vyňatá z tohto rozsahu len preto, že sú súčasťou e, špeciálnych služieb pre spoločnosť. A tí, ktorí poskytujú zdravotné služby alebo e, záchranné služby, majú právo na štrajku, hoci sú tu určité limity. Pre políciu väčšina týchto práv nie je povolená. Belgicko, Holandsko, Taliansko, Norsko nemajú obmedzené právo na štrajk pre políciu. Ostatné základné práva, napríklad sloboda prejavu, sloboda združovania, právo na informácie a konzultácie, kolektívne vyjednávanie, to sú práva, ktoré sa systematicky porušujú v verejných zložkách, bezpečnostných zložkách, ako napríklad v Portugalsku a Španielsku, v Katalánsku, právo na kolektívne vyjadávanie, policia nemá. My e, robíme kľúčovú prácu, aby sme chránili práva občanov, sudcov, e, daňových orgánov. E, riešime naliehavé situácie, čiže nie je dôvod pre takýto typ diskriminácie. A ak budeme pokračovať v tejto situácie, ktorú nám vystavuje komisia, my potrebujeme legislatívu, ktorá dosiahne tento rozdiel v rámci členských krajín alebo v rámci danej krajiny. Je to v súlade s základnými právami a neudelenie týchto práv znamená diskrimináciu občanov, na ktorých krajina závisí. Takže prosím, eh, vyhovte našim požiadavkám. Áno, ďakujem pekne pani Sylvie Finn zastupuje Európsku komisiu a tá bude reagovať. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o práva, viete, že všetci občania sú si rovní. Hlavne v oblasti zdravia, bezpečnosti, právo na prácu, v súlade s ustanoveniami zmluvy e, e o fungovaní EÚ. Pokiaľ ide o ustanovenia v oblasti zdravia e, pri práci, práva príslušníkov policajného zboru sú otvorené pre v oblasti zdravia a bezpečnosti. Tieto sa uplatňujú aj pre policiu rovnakým spôsobom ako pre ostatných zamestnancov. Je to príklad tejto rámcovej smernice. Vy ste to zdôraznila sama. Je to veľmi dobre vysvetlené v dokumentoch, ktoré e, ste distribuovali. Zamestnávateľ hodnotí riziko a každá členská krajina implementuje legislatívu v rámci EÚ. Existujú výnimky, drobné výnimky, kvôli špecifickému charakteru niektorých úloh, e, ktoré policie, policajti vykonávajú v rámci ochrany a napríklad smer, rámcová smernica o zdraví a bezpečnosti hovorí, že pracovníci v určitých, z určitých e, okolností môžu čeliť e, situáciám, ktoré sú ohrozením ich zdravia. Je to teda možnosť, ktorá sa nebude uplatňovať e, pre policajtov, ktorí zasahujú v špecificky um, nebezpečných situáciách. Takže vzhľadom na to, že cieľ pokryť e, policajtov alebo príslušníkov policajného zboru je pokrytý rámcovou smernicou a ostatnými smernicami, ktoré sú tým spojené, Európska komisia nemá v úmysle navrhnúť špecifickú legislatívu pre e, príslušníkov policajného zboru. Pokiaľ ide o váš druhý bod, rešpektovanie právo, práva na štrajk, tak tu ste veľmi dobre zdôraznili, že dohovor vylučuje právo na štrajk z kompetencií Európskej únie. E, právo na štrajk je chránené článkom 6 e, sociálnej charty Európskeho dohovoru o ľudských právach. E, je to sloboda združovania, a v tomto kontexte je to Európsky dvor pre ľudské práva, ktorý hovorí o obmedzení práva na štrajk tým, e, že príslušníci policajného zboru e, sú spojení s dôvodom verejnej bezpečnosti, je tu teda špecifický charakter ich práce. A v tomto rámci sú to členské krajiny, ktoré majú nevyhnutnú maržu konať a riešiť tieto aspekty ešte by som chcela upresniť, že komisia podporuje presadzovanie všetkých týchto práv prostredníctvom piliera sociálnych práv, ktorý bol schválený v roku 2017 a tento pilier potvrdzuje právo všetkých pracovníkov, zamestnancov na štrajk. Ďakujem, pani predsednička. Thank you very... Ďakujem pekne. Otváram teraz diskusiu. Máme ešte jednu petíciu, takže poprosím minútu maximálne. Beatrice. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi pripomenúť komisii, že nie je to len právny orgán, ktorý má interpretovať e, európske zákony. Komisia analýzuje právnu interpretáciu, ale komisia má legislatívnu právomoc, právomoc iniciatívy a musí byť aktívnejšia v riešení problémov. A majú politický rámec a bolo by skutočne dobre, keby túto úlohu aj zastávali. Žiadam komisiu, aby analyzovala realitu a využila svoje právomoci. Nechajme túto petíciu otvorenú, pretože je zásadná bolo by dobre poslať list e, týmto krajinám, ktorých legislatíva ide proti úrovni ochrany a proti ľudským právam. A mali by tu byť e, dodržané slobody pre odbory. Prosím, aby komisia bola aktívnejšia, aby podporila členské krajiny a ich kroky, hlavne keď hovoríme o väčšej bezpečnosti, v spoločnej e, ochrane bezpečnosti. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Táto petícia je veľmi dôležitá a e, chcem poďakovať Eurokopu za túto tému, ktoré ktorej sme teraz hovorili, ktorá je veľmi dôležitá. Máme tu dočinenia s orgánmi, ktoré e, naozaj riešia rizikové situácie a títo ľudia sú skutočne vystavení rizikám, ich zdravie je ohrozené pri výkone práce. Takže to treba zdôrazniť. Keď hovoríme o ochranných e, pomôckach, tak je len o lepšie zdravie, ale aj o zlepšenie situácie na, na pracovisku. aby sa naozaj táto situácia zlepšila. Ide aj o našu bezpečnosť a tieto osoby nemôžu byť ohrozené. Ide aj o ich zdravé. Je to skutočne otázka bezpečnosti a táto petícia by preto mala byť otvorená, aby sa prijali konkrétne opatrenia. A to, čo bolo povedané, sa musí zohľadniť. To sa týka tak Grécka, kde nie sú žiadne napríklad neprestrelné vesty, ktoré slúžia na zlepšenie bezpečnosti. Pán Nard vždy hovoríte k veci, takže pozrieme sa na to veľmi rýchlo. Vás poprosím, aby ste reagovali. Áno. Odpoveď komisie e, nie je primeraná, keď si keď sa spýtate, koľko pozitívnych odpovedí sme dostali, tak uvidíte veľmi zaujímavé veci. Hovoríme o niečom, e, čo má vplyv na harmonizáciu bezpečnosti na pracovisku, v práci, kde ľudia riskujú svoje životy, aby nás chránili. Zdá sa, že komisia to neberie dostatočne do úvahy. Budú to členské krajiny, ktoré budú e, si robiť, čo chcú a nie Európska únia, kde nie je snaha o harmonizáciu bezpečnostných opatrení. Urobím niečo, čo som ešte nikdy neurobila. Existuje Európska agentúra pre bezpečnosť práce. Tu by sme mali upovedomiť v tomto prípade, napísať im list a zdôrazniť tento problém ktorý má Európska policajná konfederácia. Vyzveme ich, aby s nami spolupracovali a budeme ich informovať. poprosíme ich o praktickú pomoc tejto. A samozrejme, mm, musíme súhlasiť s komisiou, že monitorovanie a sledovanie implementácie smernice je v pôsobnosti národných orgánov. A komisia im môže povedať, aby to urobili, Avšak pokiaľ to robiť e, nebudú, tak nemôžeme veniť komisiu. To není e, chyba komisie. Takže môžeme v tomto prípade urobiť, a to je prvýkrát na výbore PETY pod mojim predsedovaním, že, e, a, že tu angažujeme Európsku agentúru pre bezpečnosť. A my posudzujeme E, výsledok 6 či 8 mesiacov a e, posúdime, či to je dostatočné. Môžeme to urobiť tak? Zdá sa, že všetci sú spokojní. A policajti sú spokojní. Dobre. Dobre, výborne. Týmto uzatvoríme. A teraz máme 9 minút kým prídeme o tlmočenie v prípade ďalšej petície a budeme sa snažiť, e, aby sme to stihli. Vítam pána Ňuneza, jeho petícia 4092 a dávam vám priestor 5 minút, a to maximálne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčka. Tuto, e, táto petícia, ktorú tu prekladáme, sa, jedn, sa týka pracovných podmienok. E, tak, ako bola predložená Európskemu parlamentu v Luxembursku. Zachádza až do roku 2004 kedy bol zavedený tento e, štatút kontrahovaných pracovníkov. A samozrejme, je tu podobný argument so vzdelávaním, kde sa odvolávame na národnú legislatívu, ktoré sú e, záväzné Máme tu kontraktačných pracovníkov. A samozrejme, je tu aj práca komisie, e, ktorá hovorí o dočasných pracovníkov, ale ktorí pre komisiu robia celé roky, bez toho, aby mali kontrakt na dobu neurčitú. Samozrejme, na to sa vzťahujú aj iné pod, pracovné podmienky a iné uh, odmeňovania. A samozrejme, Takže jedno e, z troch. Aj tu sociálna klíma, e, ktorá samozrejme e, súvisí napríklad s jaslami a škôlkami, ku ktorým títo ľudia nemajú prístup. A pritom je to profesia, ktorá je regulovaná na úrovni Luxemburgu. A všetci tí, ktorí by mali, títo ľudia by mali mať e, sociálne záruky a e, samozrejme e, títo sú predmetom sociálneho dumpingu, pretože tí sú v súčasnosti odmeňovaní menej ako tí, ktorí E, ako zarába napríklad robotník e, na minimálnej mzde. Potom sú to samozrejme dočasní pracovníci, ktorí pracujú ale veľmi dlhodobo. A to sa týka e, dlhodobých úloh, ktoré vykonávajú a ich zmluva nepredpokladá to, že či budú niekým nahradení a je tu obdobie, e, obdobie prerušenia zmluvy, avšak to sa nedodržiava. A pritom pracujú v danom odvetví už niekoľko rokov. To sú je osud dos, dočasných pracovníkov, ale ten není e, e, pritom smernica o dočasnej práci a dočasnom pracovnom pomere e, takéto zamestnávanie neumožňuje. Práve samozrejme tu sa jedná aj o vzťahu, aj ide o vzťah medzi e, tými pracovníkmi, ktorí majú dočasné zmluvy a tí, ktorí zmluvy na dobu určitú a tí, ktorí majú e, zmluvy na doby neurčitú. A tomto prípade sa nedodržiavajú pravidlá smernica. Komisia predpokladá, samozrejme po rade, eh, dočasných kontraktov, že títo ľudia postupne môžu sa z nich stať kontrahovaní pracovníci. To znamená, že dostanú zmluvu na dobu určitú, ale tá by mala byť v podstate zmluvou na dobu neurčitú. A preto vidíte, že sa nachádzame pred situáciou, ktorá je naozaj neuveriteľná. A musíme samozrejme rátať e, so stanoviskom výboru PETY, aby sme samozrejme poukázali na komisiu, ktorá sa sama vo svojich službách dopúšťa takéhoto sociálneho e, dumpingu. Samozrejme dúfame, že táto petícia ostane otvorená až do momentu, kým sa nevyrieši tento demokrat, e, tieto e, diskriminačný stav. Samozrejme, my sme uviedli Luxembursko iba ako príklad, pretože to si vyžaduje veľké úsilie ktorý tam ostane. A mm, samozrejme, za 3 minúty už nebudeme mať e, e, za 3 minúty už nebudeme mať e, tlmočenie. Jedno. Toto je viac ako 5 minút, takže myslím si, že musíme dať slovo komisie, pretože potom nebudete rozumieť, čo vám komisia odpovedá. Komisia, nech sa páči. C'est OK Vous m'entendez maintenant Merci. Je ne peux évidemment m'exprimer qu'au nom de la Commission. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť iba v mene komisie, nie v mene parlamentu, ktorý samozrejme spravuje aj tie služby dennej starostlivosti od detí. Musíme si pripomenúť aj pracovníkov v rámci, Luxembur- ktorí fungujú v rámci luxemburského práva. Niektorí pracovníci akceptovali tieto zmluvy, niektorí pracujú v rámci luxemburského práva. My už viac nezamestnávame ľudí na základe luxemburského práva, ale ľudia majú stále na výber. Ak sa tak rozhodnú, tak si to môžu zvoliť a videli sme aj takéto prípady. A sú tu e, tri typy zamestnancov. Sú tu kontraktovaní pracovníci a zamestnanci na dobu určitú. Samozrejme, tu máme aj dočasných pracovníkoch, ako napríklad na jazykové služby. To zahrňa aj napríklad aj učiteľov Takisto sme zorganizovali aj výberový postup na kontrahovaných e, pracovníkov, ktorí nie sú a tí sú e, myslím si, že tieto zmluvy sú stále e, atraktívne. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, že ste dodržali pán Marta. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám iba jednu minútu, ale budem sa snažiť ju využiť. Mám pocit, že sa opakujem, pretože nie je to prvýkrát, kedy tu máme petíciu, kedy európske inštitúcie, ktoré radi poučovali ostatných, avšak jednoducho e, vodu kázali, víno pili aby sme odpovedali komisie. Vždy, keď príjmu nejaký, nejakú voľby, e, v tomto prípade to znamená diskrimináciu. Nezaujímajú nás, e, nezaujíma vás štatút robov, pracovníkov. Je to diskriminácia, tým pádom je to zakázané zákonom. E, samozrejme, aj Európsky súdny dvor vás vyzval na to, aby ste rešpektovali zákon pri odmeňovaní. A keď si prečítam vaše pripomienky, musím povedať, že týmto štruktúrálnym problémom nemôžeme eh, nič zmeniť. Čo sa týka ostatných eh, výborov a pracovníkov, eh, pokiaľ je tu taký jazyk a potrebujeme zaškoliť pracovníkov náležite v jazyku, potrebujeme mať dostatočnú dostatočné znalosti. A samozrejme aj v prípade týchto e, služieb starostlivosti, respektíve jaslí, sme videli aj veľmi zneužívajúce zmluvy. A samozrejme, my obvinujeme súkromné spoločnosti, keď sa nie, takýto praktik dopúšťajú, ale komisia robí to isté. Ale konec koncov je to vždy to isté. Petícia musí ostať otvorená, aby sme konečne vykorenili tieto nelegálne praktiky. A opakujem to, nelegálne praktiky. Ďakujem veľmi pekne. Takže už sme to iba my dvaja. We could do whatever now at this moment, but unfortunately we, are, we still have a framework, and that is to reply to the petition now. We keep it open